Okay, colleagues, good afternoon. Welcome again to... Kolegovia, dobré odpoludne. Vítam vás na popoludnejšom zasadnutí a na programe máme výmenu názorov s cyperskou ministerkou zahraničných vecí. Vítam ju tu medzi nami. Je mi veľkým potešením, že ju tu môžem privítať. Tešíme sa na cyperské na e, predsedníctvo Cypru. Prajeme vám veľa úspechov. Myslím, že to bude veľmi významné predsedníctvo pre budúcnosť EÚ, najmä pokiaľ ide o finančné e, pohľady, finančný rámec na viac rokov, viacročný finančný rámec. Hm, a takisto treba e, pokračovať v procese rozšírenia Viem, že to je jednou z vašich priorít predsedníctva Cypru. A teraz vám dám príležitosť, aby ste nás informovali o vašich prioritách, aby ste mali možnosť výmeny názorov s členmi nášho výboru. Takže nech sa páči, pani ministerka, máte slovo. Thank you, Mr. Uh, chairman. Uh, allow me to speak. Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som chcela hovoriť eh, v rodnom jazyku. A následne mm, budem hovoriť iným jazykom, teda po výmene názorov. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, eh, členovia eh, Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu. Je mi veľkou cťou Eh, že som tu medzi vami pri príležitosti na začiatku predsedníctva v Európskej rade Cyperskej republiky. Chcela by som Európskom parlamentu a tomuto výboru predstaviť priority na druhý pol rok 2012. Hneď na úvod chcem zvýrazniť akú dôležitú úlohu pre nás ako predsedníctvo zohráva Európsky parlament ako rovnoprávny spoluzákonodárca. Našim cieľom je mať neustále kontakty, neustále spolupracovať s vami s cieľom zastávať samozrejme záujmy EÚ a jej občanov a ďalej ich podporovať. Hlavným posolstvom cyperského predsedníctva je snaha o lepšiu Európu. Európu. Európa sa zo súčasnej hospodárskej krízy musí vymaniť posilnená musí si posilniť svoje miesto v medzinárodnej komunite. To je jednou z našich hlavných priorít. Chceme aktívne prispieť k dosiahnutiu cieľa lepšej Európy. Rozšírenie je proces, ktorý ehm, vyznáva aj ekonomické hodnoty, ako je um, rešpektovanie ľudských práv, a slobody. A na druhej strane sa ukazuje, že EU, EU je katalizátorom pre posilnenia mieru demokracie, stability a blahobytu na celom kontinente. Ako predsedníctvo rady bude mať cieľ dosiahnuť hamatateľný pokrok vo všetkých aspektoch politiky rozšírenia naše usmernenie, naše mm, línie budú podriedené kondicionalite a každý kandidát bude hodnotený podľa svojich úspechov. Je dôležité, aby rozšírenie EÚ v žiadnom prípade nekončilo vstupom Chorvátska 1. júna 2013. dynamika, ktorá vznikla týmto procesom. A síce, že po šestich rokoch prvýkrát vstupuje nová krajina, to treba využiť, túto novú dynamiku. A preto ďalšia, ďalšia podpora perspektívy EÚ pre ďalšie krajiny na Balkáne a samozrejme Islandu a Turecka, k tomu ako predsedníctvo prikladáme veľký význam. Teraz k Chorvátsku. Sme toho názoru, že príprava na vstup prebieha dobre a Chceli by sme veľmi pozorne sledovať úsilie Chorvátska, pokiaľ ide o naplnenie odporúčaní komisie aj vzhľadom na e, predloženie správy komisie do Európskeho parlamentu a Európskej rady na jeseň. Čo sa týka Čiernej hory, vítame, že sa otvoria rokovania o vstupe a chceli by sme ešte raz jasne povedať, že sme pripravení a odhodlaní dosiahnuť jasný pokrok. Takisto dôležité je, aby sme paralelne s tým Eh, udeli eh, kandidátsky štatút Srbsku. To bolo schválené v rade v mm, februári 2012. To je rozhodnutie, ktoré jasne ukazuje, aký pokrok dosiahlo Srbsko v oblasti interných reforiem, ale aj vo vzťahu k spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Jugosláviu. Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že veľmi dôsledne budeme sprevádzať európsku perspektívu Srbska a zdôrazníme, že aj vstup Srbska bude možný, keď sa splnia, respektíve budú možné rokovania o vstupe, keď sa splnia predpoklady a podmienky, keď to teda odporúči komisia. Pre dobrý pokrok je dôležité aká vláda bude v Srbsku zvolená, vytvorená a bude dôležité, aby táto vláda veľmi konštantne mala pred očami tento európsky cieľ. Čo sa týka bývalú juhoslovanskou republiku Macedónsko, my ako predsedníctvo vychádzame z toho, že pozitívny vývoj, pokiaľ ide o meno krajiny, umožní rozvoj v týchto rokovaniach Mm, pozícia rady je mm, taká, aby sme mali dobré susedské vzťahy. Albánsko, sme toho názoru, že najvyššou prioritou je naplnenie 12 centrálnych priorít, pokiaľ ide ďalší, o ďalší rozvoj a európsku perspektívu tejto krajiny. Bosna Hercegovina reformy musia pokračovať, a takisto je dôležité, aby sa dodržal e, rozsudok Medzinárodného trestného tribunálu v prípade Finči. E, hospodárstvo bude katalizátor, a bude to e, pod, podporí to mm, podanie dôveryhodnej žiadosti o členstvo. No a čo sa týka Kosova, napriek pozícii Cypru k tomuto unilaterálnemu uznaniu. E, počas predsedníctva bude Cyprus postupovať objektívne a plne zdieľať a rešpektovať pozíciu ostatných partnerov. V priebehu nášho predsedníctva urobíme všetko, čo bude možné, aby E, tu bola dynamika na e, otvorenie e, rokovaní s Islandom. Island robí jasné pokroky od začiatku rokovaní. Čo sa týka všetkých nedotknutých kapitol, aký komunitér, tam sú ešte aj veľmi citlivé aspekty a preto treba postupovať veľmi obozretne. Chceli by sme byť dobrými sprostredkovateľmi, dôstojnými a našim jediným cieľom je dosiahnuť oboj strane akceptovateľné riešenia v rámci princípu rovnoprávnosti. Turecko. Napriek všeobecne známym provokatívnym postojom, pokiaľ ide o inštitúciu predsedníctva, v Rade EÚ, je naďalej našim cieľom eh, sprevádzať eh, rokovania o vstupe Turecka. Chceme byť objektívni a pragmatickí. A budeme sa pridržiavať bežných postupov v EÚ, ktoré sa uplatňujú na všetky kandidátske krajiny. Zároveň budeme veľmi úzko spolupracovať s komisiou vo vzťahu k pozitívnemu programu, agende, čo vyplýva aj zo záverov Rady z decembra 2011. Takže e, tento spomínaný proces Eh, proces vstupu alebo pristupovania chceme podporovať je v zmysle rokovacieho rámca a v zmysle známych záverov rady. Eh, cyperské predsedníctvo a prikladá ešte jednému bodu veľký význam. Chceli by sme eh, prebrať aj nový nástroj IPA, Eh, aby sme s Európskym parlamentom dosiahli vlastne zhodu ešte v tomto semestri. Na jeseň v roku 2012 cyperské predsedníctvo okrem toho eh, bude zodpovedať za rozhovory v Rade o balíku rozšírenia Európskej komisie na rok 2012. A ako každé predsedníctvo, aj my budeme veľmi konsekventne pracovať na tomto cieli aby sme mali vyvážené závery, ktoré potom budú dôveryhodne zastávať pozíciu, všetk- pozíciu všetkých členských štátov. Čo sa týka externej dimenzie EÚ, predsedníctvo Cyperskej republiky e, sa bude snažiť o spoluprácu s predsedom Európskej rady a vždy, keď to bude potrebné, podporí činnosť a iniciatívy vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku. A samozrejme aj e, EČS. Okrem toho predsedníctvo Cypru podporí vysokú predstaviteľku vo vzťahu k európskej politike susedstva, najmä čo sa týka južnej dimenzie politiky susedstva. Európska únia sa v tom angažovala, v demokratizácii južných, e, teda v podpore demokratizácie južných partnerov. No a tu budeme mať, budeme podporovať hospodársky dialog a obchodný dialog s týmito krajinami. Načrtneme aj ďalšie témy. Migrácia, mobilita, bezpečnosť. Predsedníctvo Cypru urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby podporilo vysokú predstaviteľku v presadzovaní cieľov rovnako dôležitého východného partnerstva. Počas našho predsedníctva bude cieľom e, uzatvoriť rokovania o finančných prostriedkoch pre zahraničnú politiku v rámci nového MFF na roky 2014 až 2020 takisto umožní, aby EÚ so susedskými krajinami a ďalšími partnermi spolupracovala. Spolupráca s Európskym parlamentom aj na tejto téme bude e, spoluprácou trvalou. Okrem toho predsedníctvo Cypru bude podporovať snahy vysokej predstaviteľky k posilneniu vzťahov EÚ so strategickými partnermi aj pokiaľ ide o podporu vzťahov EÚ k iným rozvojúcim sa krajinám. No a ešte pokiaľ ide o radikálny vývoj v krajinách arabskej e, jary, Cyprus je krajina na, na samom juhovýchode EÚ a má vynikajúce vzťahy so všetkými arabskými susedmi, ale aj s Izraelom a Cyprus môže prispieť aj v rámci predsedníctva Rady EÚ. Je to prístup, pri prínos k posilneniu pozície EÚ. E, to, čo sa deje v krajinách arabskej jary, hýbe svetom a preto sa aj naša úloha mhm. musí posilniť vzhľadom na stabilitu a demokratizáciu regiónu samozrejme berúc do úvahy interné postupy v týchto krajinách. Vývoj v arabskom svete má priamy dopad na EÚ, pokiaľ ide o bezpečnosť, migráciu, hospodárstvo a ďalšie oblasti. A preto vždy po konzultácii s vysokou predstaviteľkou budeme prispievať k tomu, aby sme zahrávali konštruktívnu úlohu v tomto regióne. Na záver by som ešte raz chcela vyzvihnúť, aká dôležitá je pre nás posilnená úloha Európskeho parlamentu. Vieme, že úspešná realizácia všetkého, čo sme tu nadniesli, splnenie cieľov, ktoré sme náčrtli, to všetko bude závisieť od dobrej a úzkej spolupráce s Európskym parlamentom, s jeho výbormi, jednotlivými úradmi a poslancami. Môžete si byť istí, že robíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme pracovali týmto smerom. Ďakujem pekne. Thank you very much, Madam Minister, for your personal... Ďakujem pani ministerka za vašu osobnú angažovanosť a za angažovanosť cyperského predsedníctva, pokiaľ ide o túto politiku v, naj, najmä v oblasti rozšírenia a politiky susedstva na juhu a na východe. A dal by som teda možnosť kolegom uh, aby si mohli s vami vymeniť názory. A ako prvý dostane slovo pán Sala Franka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A srdečne vás vítam, pani ministerka, v našom výbore. Vítam vás v mene politickej skupiny EPP Prajem vám veľa úspechov vo vašom predsedníctve a musím povedať, že vítam vaše slova na úvod, najmä čo ste povedali eh, na margo úlohy Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu. Myslím, že to je dobrý začiatok. Neviem, či to bude či, či, to bola len taká, či to bolo len také gesto voči parlamentu, či ste nám chceli polichotiť, ale v každom prípade je to dobré, že ste tak začali. Máme v Európe momentálne množstvo problémov, a sú to problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých a preto je dôležité, aby sa cyperské presne sústredilo na tieto veci. K tej vonkajšej dimenzii, pani ministerka, ja som si zaznamenal, čo ste povedali, pokiaľ ide o kompetencie predsedníctva a vysokej predstaviteľky. Je to naozaj e, veľmi široké spektrum činnosti. Hovorili ste aj o pragmatickosti a o vzťahoch k Turecku. Ja by som teda chcel vedieť, Neviem, či to je tá línia, ale možno máte plány spoločne s komisiou dosiahnuť pokrok v rokovaniach, vediac, že so, musia prísť samozrejme pozitívne signály z druhej strany. Povedali ste zaujímavé slovo na Margo Čiernej hory a ešte, chcel, ešte by som chcel spomenúť Macedónsko. Macedónsko je krajina, ktorá nemá diplomatické vzťahy s Cyprom, a ja by som chcel vedieť, či máte zámer v čase vášho predsedníctva teoreticky, no dobré, otázka mena je problém, to viete, ale mm, aj to je ešte možno vo vzduchu. Možno mm, máte zámer nájsť nejaké riešenie aj s inými členskými štátmi, aby sa teda dosiahol pokrok aj v tejto oblasti. No posledná vec, pani ministerka, cyperské predsedníctvo podporuje vysokú predstaviteľku EU pri politike susedstva, to je dôležité, spomínali ste o južnom partnerstve, ja by som chcel vedieť, ako hodnotíte situáciu v Sýrii a v Egypte, pretože to je momentálne naozaj zdrojom veľkých obáv našich občanov. Ďakujem pekne. Gracias, eh, senior. Ďakujem, pán Salafranka. Má slovo pani Kopa. Ďakujem, pán predseda. Aj ja vás srdečne vítam v našom výbore pani ministerka zahraničných vecí. Prajem vám veľa úspechov v vašom predsedníctve. Viem, že ste sa veľmi snažili, veľmi dobre ste sa pripravili na Cypre a preto e, ste určite e, určite bude tento váš pol rok úspešný. Spomínali ste, pani ministerka, veci, ktorým sa chcete venovať a je to naozaj tak, že práve v tomto čase je množstvo veľkých tém aj v našom regióne, ale aj e, v medzinárodnom kontexte. Spomínali ste rozšírenie, to teda patrí k prioritám. No a samozrejme, tu e, v našom výbore s vami súhlasíme, že to je priorita. Ja by som si rada e, eh, previla jednu vec. Aký je váš názor e, ku kríze na Blízkom východe a potom aj k Syrii? Hovorili ste o, o politike južného susedstva a že sú tam tie problémy, e, aj ďalšie problémy v regióne. Ale Európska únia naozaj musí dať úplne jasné odpovede, aj pokiaľ ide o tieto veľké boje v Syrii, a aký dopad má táto kríza. No potom tam bola tá vec s tým tureckým lietadlom. Tam naozaj je explozívna klíma a vaše predsedníctvo má dobré vzťahy so všetkými e, krajinami, ale má aj mimoriadnú váhu. A chce byť dôstojným partnerom v regióne, ako ste povedali. Takže ja by som si rada vypočula vaše hodnotenie situácie v Syrii. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Kopa. A mimo poradia politických skupín mm, dám slovo pánovi Majerovi, ktorý potom bude aj predseda tejto schôzy. Ďakujem, pán predseda. E, srdečne vítam pani Makulis. Prajem vám tiež veľa úspechov vo vašom predsedníctve v druhom pol roku. Myslím, že to, čo ste tu povedali, je veľmi správne, je to veľmi dobré, čo sa týka vašich priorít. No a naozaj by som chcel súhlasiť s kritériami vašej vlády, čo sa týka neuznania Kosova. Španielská vláda tiež to neuznala, aj keď teda nie som členom vo vláde, ale ide o medzinárodné právo o jeho rešpektovanie alebo nerešpektovanie. Máme tu chartu OSN, medzinárodné právo. To by mali byť jasné línie, ktoré by nás mali viesť. A myslím, že vy ste zvolili pragmatický prístup, čo je veľmi čestné, pokiaľ ide o Turecko. Pre vás, pre vás ako predsedníctvo byť pragmaticky a objektívny napriek provokáciám, to by samozrejme nemalo zatieniť to, že je dôležité, že by Turecko mohlo byť členom, ak splní podmienky, ktoré sa na neho kladú. Čiže mohlo by byť aj Turecko členom EÚ. A, a e, táto pragmatická pozícia, to je veľmi čestné, najmä vzhľadom na to, že Turecko op- je, teda okupuje severnú časť Cypru, ešte stále e, realizuje kolonizačnú politiku, to je neakceptovateľné a treba to takto vnímať. Naša politická skupina sa k tomu veľmi jasne postavila. Vychádzame z toho, že Turecko musí ukončiť vojenskú okupáciu severu ostrova, že má ukončiť kolonizačnú politiku a aby sa tento konflikt ukončil, aby sa ostrov mohol zjednotiť. Ja mám otázku ešte nielen k tomu, čo povedali kolegovia na Margo Sýrie, ale aj e, k Palestíne. Rád by som vedel, aké sú vaše priority v tomto pol roku, ako budete komunikovať a respektíve zaobchádzať s Palestínou. A ešte jedna vec. Minulý pondelok som bol s pánom Lugom, prezidentom Paraguaja, ktorý sa stal obeťom, obeťou štátneho prevratu. Tam sa prezidenti volia ľudom a nie naopak. E, a ešte tu máme Honduras. No, ja by som teda chcel vedieť, ako to vyzerá s procesmi v Latinskej Amerike. Tiež je to strategický vzťah, ktorý tu máme medzi EU a Latinskou Amerikou. Takže ďakujem kolegovi Majerovi, spolu podpredsedovi, ktorý ma nahradí, ale ešte aj zíčo som dám slovo pánovi Watsonovi. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel privítať pani ministerku medzi nami a chcel by som sa opýtať niekoľko otáz- otázok. Prvá, pani ministerka, e, sa bude týkať vzťahov EU-Turecko môj názor a názor našej politickej skupiny je, že Turecko by malo rešpektovať, rešpektovať predsednícko, predsedníctvo. A neviem, či mm, dajú sa na nejaké konkrétne oblasti dobrej vôle, kde by sa to dalo vlastne nejako signalizovať Ankare, čo majú urobiť. No a to mm, pretrvávajúce rozdelenie Cypru, máte pocit, že podkopáva e, dôveryhodnosť predsedníctva alebo EÚ. Ako to môžeme prekonať? Mm, druhá otázka. Máte pocit, že iné členské štáty plne chápu a uvedomujú si špeciálny vzťah vašej krajiny e, s Moskvou, keby ste sa k tomu mohli vyjadriť. A napokon by som sa chcel opýtať, či alebo kedy plánujete rokovať a podpísať partnerstvo e, zamier s NATO. Muchas gracias, señor Watson. A continuación, la señora Pekne, a teraz pani Lunaček. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem v mene skupiny zelených privítať pani ministerku. Vítam aj vašu ochotu prísť pre Európsky parlament a dúfam, že takáto výmena názorov prebehne viackrát cez predsedníctvo, predsedníctvo nielen na začiatku a na konci. Uh, Rada by som sa vrátila k veciam, ktoré tu už odzneli z úst kolegov. E, to, čo povedal pán Watson, napríklad ten osobitný vzťah Cypru s Ruskom e, v súvislosti s situáciou v Syrii. Takže vidíte vy nejakú možnosť, ako využiť e, tento osobitný vzťah s Ruskom, ako zohrať Mm, úlohu takého určitého mediátora, pokiaľ ide o otázku Sýrie, sírijskej vojny, kde Asad zabíja svojich vlastných občanov, teda že by ste mohli príjmeť Rusko, aby sa priklonilo k spoločnej pozícii OSN. A potom ešte jedna kritická otázka alebo jedna kritika Assad cez Cyprus dostal z Ruska dodávky zbraní a pokiaľ dobre viem, tak cyperské orgány nezabránili uh, takémuto transportu, hoci viem, že, uh, vieme, že je tu embargo zo strany Európskej únie, pokiaľ dodávky uh, zbraní Sýrii. Takže ako to, že vaša vláda nejako nereagovala. A potom ešte ďalšia otázka týkajúca sa Turecka. Uh, ja súhlasím s tým, čo povedal eh, pán Watson, teda, že Turci musia rešpektovať predsedníctvo, ale kladím si otázku, či vaša krajina, áno, ja poznám, aké máte stanovisko k Turecku, eh, teda, že časť vašej krajiny je stále okupovaná tureckými vojskami, ale napriek tomu zvažovali ste možno možnosť prekvapiť EÚ eh, e a Turecko tým, že by ste napríklad chceli otvorenie kapitol 23 a 24 v predstupových rokovaniach. Ja viem, že by to bolo zložité pre vás, ale myslím, že by to bol možno taký signál, e, že by to bol taký krok v ústretí a to by potom e, ukázalo Turecku, že e, sú na ťahu. Takže ešte posledná otázka, Kosovo. Ja som počula, že ste vraveli, že chcete byť konštruktívny, pragmatický a rovnako viem, že Cyprus už sa blížim k záveru, pán predseda. Viem, že ste nevetovali eh, možnosť eh, dohody, ak eh, dobre na jeseň dopadne štúdia realizovateľnosti, takže ak to dobre dopadne, umožníte začatie takýchto rokovaní? Vítala ehm, by som odpoveď na túto otázku. Ďakujem pekne, pani Lunáček. A pokračujeme pánom Tenokom. Ďakujem pekne, pán predseda. Tu som, pani ministerka, oproti vám. Už sme sa, myslím, stretli. ste, viete, som veľkým priateľom Cypru, takže vítam vás tu v mene ECR mojej skupiny. V nedelu e, som v Londýne vystúpil popri vašom ministrovi vnútra. Hovorilo sa o vzťahoch Turecka, e, tureckej a greckej časti Cypru. Áno, samozrejme, že turecký bojkot e, Rady ministrov vám nepomáha. E, um, vo vašej krajine máte problémy s bankami, viete, vieme, že žiadate o pôžičky od Ruska. Mňa by uh, zaujímalo, uh, to znamená politicky, či to bude naozaj iba čisto komerčná transakcia, uh, tieto pôžičky a počas vášho predsedníctva pán Kristofias minulý týždeň v Štrásburgu vystúpil na plene a povedal, aký je program, klimatické zmeny, uh, voda, viacočný finančný rámec ale ja som spravodajcom pre Čiernu horu, takže mňa by zaujímalo, ako bude podporovať túto krajinu, e, Západný Balkán, Chorvátsko vieme, je na ceste do EÚ, ale mohli by ste byť takým sprostredkovateľom vzhľadom na vaše uh, historické konexie firom Macedónsko, otázka mena, mohli by ste na toto tlačiť. Mohli by ste nejako tlačiť na dohodu medzi Skopia a Atenami, aby sa táto pre nás nepochopiteľná otázka konečne vyriešila? A ďalšia vec, ktorá ma zaujíma, ja som priateľom nielen vás, ale aj Izraelu a mňa by zaujímalo, ako to zbližovanie eh, v východnom stredomorí má teraz napredovať. Mám na mysli zdroje plynu. Eh, mohli by ste vystupovať aj ako priatelia eh, Palestíny a arabského sveta. Mohli by ste tam možno nejako tlačiť na mierové rokovania medzi Izraelom a Palestínom teda v smysle riešenia dvoch štátov a potom ešte Sýria, respektíve Egypt. Samozrejme, že tam môžu k veľkému exodu utečencov. Kresťania v týchto krajinách sú pod tlakom a keby tam došlo k hospodárskemu kolapsu, alebo keby tam e, eskalovala občianská vojna, alebo keby sa šária e, presadila, keby sa presadili salafisti. E, Cyprus zrejme má nejaký plán, ktorý by slúžil na um, prijatie týchto utečencov. Takže máte takýto plán a ako by ste mohli pomôcť eh, stabilizovať po arabskej jari eh, celý tento región, pretože toto je vec, ktorá nás veľmi znepokojuje. Ďakujem pekne, pán Tenok. Pokračujeme pánom Salavrakosom. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, a ja vás tu srdečne vítam a želám vám veľa úspechov v práci predsedníctva. Želám teda veľa úspechov e, vám osobne aj celému predsedníctvu v mene skupiny EFD. A toto rotujúce predsedníctvo každého pol roka, toto je veľmi osobitná vec. Naozaj to poukazuje na to, že my sme eh, v Európe si vyvinuli taký určitý cit pre demokraciu. Cit pre demokraciu hlavne na základe priateľskosti. No preto si myslím, že je veľmi dôležité na toto nadviazať a tento pocit preniesť ďalej aj do iných krajín. ekuménia, univerzalita, takéto hodnoty A v šírení týchto hodnot môže presne Cyprus pomôcť. A ešte ďalšia vec. OS, Izrael, Cyprus, Grécko. Rád by som hovoril o tom, že sú tu určité energetické prepojenia, plánujú sa určité energetické prepojenia a dobré vzťahy s arabským svetom. Tieto sú veľmi dôležité. Myslíme si, že takto vzniknú podmienky, ktoré budú naozaj rozhodujúce do budúcna. Možno by ste mohli vy prispieť podstatnou mierou, podstatnou mierou v sprostredkovaní, pokiaľ ide o krízu na Blízkom východe. Táto kríza je naozaj veľmi, veľmi zložitá. A ešte ďalšia vec, ak dovolíte, tzv. arabská jar. Zatiaľ nie sú viditeľné žiadne konkrétne výsledky. Problém v Syrii, už to nadobúda obrovské rozmery. Ja som vás počúval veľmi pozorne, vypočul som si všetky vaše priority a som presvedčený, že toto všetko je mimoriadne uspokojivé. Ale nechcem opakovať to, čo tu už povedali kolegovia. Ja som sa chcela vyjadriť k tej osobitnej úlohe, ktorú budete zohrávať ako predsedníctvo. Kríza, celosvetová a európska, to je naozaj kľúčové obdobie. Ide o krízu, ktorá sa blíži k svojej záverečnej fáze. Bankový systém by mal podliehať určitej kontrole. Takže mňa by zaujímalo, aké sú vaše stanoviská, pokiaľ ide o bankový dohľad v Európskej únii. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Salavrakos. Pokračujeme pánom Mauro Nikolasom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj pani ministerke, ktorú tu srdečne vítam. Ja osobne si myslím, že jej úvodný prejav a tie pozície, ktoré tam odprezentovala, že jasne poukazujú na to, akú zahraničnú politiku chce raziť Cyprus. Ja by som rád načetol jednu vec. Cyperské predsedníctvo z geografického hľadiska je to krajina, ktorá je na krajnom juhovýchode Európy a tam to možno vyzerá trochu inak než e, vo zvyšku EÚ, čiže tie problémy tam možno môžu byť odlišné ako vo zvyšku EÚ. Vy ste veľmi mm, opravnene spomenuli Palestínu, Blízky východ, Sýriu. Tam krizová situácia pretrváva. A vy ste možno povedali, že Cyprus by mohol prispieť väčšou mierou než ostatné krajiny vďaka dobrým vzťahom ako s Izraelom, tak aj s arabskými krajinami. A to by bolo výborné, takže možno by sme mohli robiť nejaké konkrétne veci, alebo vy by ste mohli robiť konkrétne veci v priebehu predsedníctva, ktoré aj zafungujú a prinesú výsledky. Sú to problémy naozaj mimoriadne komplikovanej povahy, mm, ktoré sú mimoriadne dôležité pre Európsku úniu. Vy ste hovorili o tých eh, migračných tokoch. Hej, toto je naozaj veľmi veľký problém eh, pre niektoré štáty Európskej únie. A to, ako tieto toky budeme zvládať, spôsob, akým budeme túto migráciu riešiť. No už týka sa to hlavne tých menších krajín. Cyprus je takouto malou krajinou, je to dokonca ostrov. A ešte posledná vec. Zaujímal by ma váš názor na nasledovné. Máme tu vysokú predstaviteľku, máme tu SVČ a s týmito inštitúciami súvisí moja ďalšia otázka, ako počas vášho predsedníctva chcete dosiahnuť to, aby sme mali takú spoločnejšiu eh, zahraničnú politiku, aby členské štáty viac sa koordinovali, aby pani ešte naozaj mohla hovoriť v mene všetkých členských krajín. Ďakujem pekne. A teraz pani Teocharus. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, ja dúfam, že sa vám bude dariť počas cyperského predsedníctva. Ja dúfam, že sa vám bude teda naozaj výborne dariť, lebo to bude na prospech nás všetkých. A ja dôverujem, verím vo vaše schopnosti, schopnosti Cypru. No a teraz k otázkám. Pozícia Turecka Pani Lunaček na to poukázala. A keby sa otvorili možno nejaké dve otázky, pardon, dve kapitoly, uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať. Naša domovina e, Cyprus je okupovaná, časť z nej je to naozaj nepochopiteľná okupácia. Takže ako sa budete správať? Sú tu provokácie, menšie či väčšie, e, ktoré sú nasmerované proti Cypru a proti cyperskému predsedníctvu. Napríklad tu máme ale takéto noviny, máme k dispozícii aj tu v parlamente. No a ako to bude vyzerať, e, keď bude nejaké medziparlamentné znutie? Bude tam predsedníctvo? Bude rešpektované? Uznajú ho? Toto všetko sú veľmi dôležité veci ako sa to bude zvládať. A ja dúfam, že sa tu preukáže naozaj solidarita Európskej únie a parlamentu. Ak sa Turecko nebude držať e, e, podmienok, tak musíme prerušiť komunikáciu s touto krajinou. Ďakujem pekne. Teraz pán Pikula. Minister, European... Ďakujem pekne. Pani ministerka, vítam vás tu. E, chcel by som sa vyjadriť k rozširovaniu EÚ a k úzkej spolupráci e, s Chorvátskom pred vstupom budúci rok. Áno, história Európskej únie je v zásade dejinami rozširovania. Členstvo EÚ je naozaj takou poistkou v čase, e, v zložitom čase. Právny štát, demokratické inštitúcie sa ľahšie vytvárajú v EÚ než mimo EÚ teda počas rokovacieho pro, procesu. Áno, Chorvátsko prispeje k tomu, aby sme našich susedov podporovali v reformách, ktoré sú potrebné na prekonanie e, problematických dejín a diktatúry. Pani ministerka, ja vám želám naozaj veľmi veľa úspechov počas vášho predsedníctva. E, Ďakujem pekne. A ako posledný pán Chaci Georgiu. Ďakujem pekne. Aj ja vás tu, pani ministerka, sviečne vítam. Možno by ste mohli zareagovať na to, čo povedal pán Bajiš v spoločnom parlamentnom zhromaždení EU-Turecko. Čiže keď je tu snaha otvoriť nejaké kapitoly a Turecko s tým nesúhlasí tp to bude otvárať počas, počas cyperského predsedníctva tieto kapitoly. Takže ako by ste sa k tomu vyjadrili? A ako sa vyjadríte k opakovaným vyhláseniam pána Bajša, myslím, že už to podal viac než stokrát, že cyperské predsedstvo neuznáva a že nechce mať žiadne kontakty eh, s EÚ alebo s predsedníctvom počas eh, tohto pol roku. a s komisiou a s parlamentom kontakty majú pretrvávať, nie však s predsedníctvom. Takže čo si o tom myslíte? A ako by mala reagovať možno celá EU? A my ako parlament? Ja samozrejme chápem, že Cyprus je krajina z tretiny okupovaná inou krajinou, kandidátskou krajinou na vstup do EÚ. Je to jedna z najmenších krajín EÚ. Pomalte snať druhá najmenšia krajina. Občanov tam majú toľko ako štvrtina Berlína. Takže ja chápem, že počas predsedníctva cyperská otázka nebude na programe, ale ja nechápem, prečo tých ďalších 26 krajín, členských krajín EÚ, prečo sa oni držia tohto stanoviska. Patriotický realizmus, tak toto vnímam z vašej strany. A ja si kladiem otázku, či aj ostatní sa toho budú držať a či by sa toho mali držať podľa vášho názoru, alebo či by sme mali využiť tú konjunktúru, toto predsedníctvo, aby došlo k určitému vývoju tým správnym smerom. Ďakujem pekne, tým sme uzavreli kolo otázok, vystúpení. Pani ministerka, dávam teraz slovo vám. Myslím, že máme 15 minút na tie reakcie, takže vás poprosím, aby ste sa tohto času viac menej držali. Ďakujem, pán predseda. Áno, ja sa budem snažiť byť eh, čo možno najstručnejšia a budem sa tiež snažiť reagovať na čo možno najviac z tých otázok, respektíve názorov, ktoré tu ozneli v tomto kole otázok. Mnoho otázok sa týkalo arabskej jary, mnohé vaše vyjadrenia sa týkali Sýrie, Egyptu. Naozaj ide o historické zmeny, ku ktorým dochádza v našom južnom susedstve. Ide o zmeny, ktoré neočakával naozaj nikto, pred dvomi rokmi e, sa nikomu o tom ani nesnívalo, že by tieto diktatúry mohli padnúť, že by tieto autoritárske režimy, ktoré pretrvávali desaťročia, že by sa s nimi mohlo skoncovať s týmto útlakom ľudu v krajinách. Nikto netušil, že jedného dňa dôjde k takémuto prevratu spôsobenému neozbrojenými mladými mužmi a ženami v týchto krajinách. Takže naozaj e, musíme uznať zásluhy tohto ľudu, ale zároveň sa musíme snažiť podporovať tieto krajiny v transformačnom procese, Musíme ich podporovať pri demokratizácii, pri zlepšovaní životných podmienok súčasnej generácie a tých budúcich. No a práve z tohto dôvodu naše predsedníctvo si stanovilo ako jednu z najvyšších priorít práve tú južnú dimenziu susedskej politiky EÚ. Chceme sa osobitne zamerať práve na tieto vývojové trendy v krajinách e, arabskej jary. Naša krajina a ministerstvo zahraničných vecí prišlo s iniciatívou a podarilo sa nám presvedčiť všetkých aktérov, aby sa zorganizoval druhá, druhá ministerská schôdzka krajín arabskej jary a EÚ, aby sa to urobilo počas eh, cyperského predsedníctva. My si myslíme, že je to aktuálne, aby sa takáto schôdzka spravila a aby sa na nej hovorilo nielen o vývoji v krajinách arabskej jary, ale aj o ďalších dôležitých veciach, inštitucionalizácie našich vzťahov s arabským svetom. Ja som dlho hovorila s novým generálnym tajomníkom Arabskej ligy, s pánom Elarbim, ktorý nedávno navštívil Cyprus. Tiež som bola v kontakte s vysokou predstaviteľkou pani Ashton a sme naozaj hrdí na to, že počas nášho predsedníctva k takéto schôdzke dôjde k Sýrii. Je tam vojna v jednej z krajín susedstva. Sýrijské pobrežie je len 100 kilometrov vzdialené od toho nášho. Je to naozaj veľmi blízko. Veľmi nás to znepokojuje. Samozrejme, že sme zhrození tými masakrami, ktorým tam dochádza, naozaj nehumánne zaobchádzanie s civilným obyvateľstvom, straty na životoch a naozaj e, obrovské porušovanie ľudských práv a práve preto sme od samotného počiatku podporovali iniciatívy Arabskej ligy, iniciatívy OSN aby čo možno najskôr odstúpil líder tejto krajiny tak, aby mohlo dôjsť k politickým zmenám, k transformácii. Lebo v Syrii sú takéto zmeny naozaj potrebné. Podporujeme Ananov plán, iniciatívy OSN a Arabskej ligy, ženevská schôdzka podľa nás eh, je dobrou cestou vpred. Chceme, aby Rusko a Čína konečne spolupracovali. No a aby som odpovedala na tú otázku, čo by mohol spraviť Cyprus, aby teda Cyprus e, e, spolupracoval, pokiaľ ide o Sýriu. Samozrejme, že máme bilaterálne vzťahy s touto krajinou, že sme s nimi bilaterálne v kontakte. Je to priateľská krajina. A myslíme si, že Európska únia by mala vysoká predstaviteľka aj OSN Oni ich vlastne už presviečajú Rusko, presvedčili Rusko, aby sa pridalo k zvyšku medzinárodného spoločenstva. Práve preto tá Ženeva, e, ženská schôdka bola úspechom. Bez Ruska a bez Číny by sa nám zrejme nepodarilo dopracovať k takému vývoju v Syrii, aký potrebujeme. Takže toto je pozitívne. Samozrejme, že je ešte potrebné niečo urobiť, je potrebné implementovať uh, závery z Ženevy a samozrejme, že ako predsedníctvo budeme veľmi úzko spolupracovať e, s pani Ashton, vysokou predstaviteľkou a budeme sa snažiť uh, ako Cyprus urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby to dohodnuté bolo implementované. Ja som e, s pani vysokou predstaviteľkou hovorila, nielen o Syrii, ale o celom regióne, o celom susedstve a ja som v mene predsedníctva sa zaviazala, že budem naozaj všetkých síl pomáhať a pokiaľ pôjde o nejaké návštevy e, tohto regiónu, že ju rada zastúpim A pokiaľ ide o Sýriu, situácia nás naozaj znepokojuje a práve preto už spolupracujeme s partnermi v EÚ, ale aj mimo EÚ. To je taký nejaký núdzový plán, chystáme, mm, pokiaľ ide o možnú evakuáciu tisícok európskych občanov, ale aj občanov tretich krajín, zo Sýrie, ale primárne z Libanonu. Naozaj chcem byť istá, že sa to pochopí správne a to tak, a to je stanovisko rady, že nikto v EÚ nechce vojenský zásah v Syrii, ale snažíme sa pripraviť na aj takýto e, variant, e, teda že by došlo k eskalácii e, v krajine a ak k tomu dôjde, tak si musíme uvedomiť, že to bude mať dopady na celý región a postihne to ako prvých závažne ako, prvé, ako prvý to postihne práve susedský Libanon. S Libanonom máme veľmi silné priateľské vzťahy a boli by sme neradi, keby táto krajina, ktorá prešla naozaj veľkými problémami, aby táto krajina bola nejako postihnutá. 200 tisíc občanov EÚ a občanov tretich krajín teda chceme takýmto spôsobom e, prijať. Ďalej Turecko. A ten prístup, ktorý bohužiaľ zvolili k nášmu predsedníctvu. Je to naozaj nešťastné, aby som to vyjadrila politicky korektne. Krajina, ktorá sa chce stať súčasťou EÚ, tejto rodiny. No takéto krajiny by som nebola očakávala. Takýto prístup. Ako sa môže kandidátska krajina k členskej krajine správať takýmto nepriateľným spôsobom? Neuznanie tejto krajiny, nespolupráca s predsedníctvom a že im to prejde, to je pre nás absolútne nepochopiteľné a nepredstaviteľné. Ale ako som už v úvode spomínala, budeme predstupové rokovania s Tureckom vnímať pragmaticky. My sme ochotní s komisiou spolupracovať aj s Tureckom, ak sa Turecko k takejto spolupráci s predsedníctvom rozhodne. Ale, ako to už bolo povedané, pán Bajiš, minister pre európske záležitosti, veľmi jasne povedal, že nebudú spolupracovať, aj keby tu bola možnosť otvoriť ďalšie kapitoly v prestupových rokovaniach. Turecko spolupracovať nebude počas 6-mesačného cyperského predsedníctva. Povedali to úplne jasne. Takže nevidím možnosť, že by to mohlo dopadnúť iným spôsobom. Ak sa Turecko rozhodne zmeniť prístup a spolupracovať, tak my sme ochotní spolupracovať Sú tu tri kapitoly, ktoré je ešte potrebné otvoriť. My by sme boli ochotní spolupracovať s komisiou a s Tureckom, keby Turecko zmenilo názor. Pokiaľ ide o firom, je smutné, že nemáme diplomatické vzťahy s touto krajinou. Ja som nedávno prišla s iniciatívou, lebo si myslím, že toto je nepriateľné, teda nemať e, diplomatické vzťahy s krajinou, ktorá je kandidátskou krajinou. Ja som sa stretla s ministrom zahraničných vecí a navrhla som určitú formu vytvorenia medzi našimi dvomi krajinami diplomatické vzťahy. E, do tejto chvíle som však nemala reakciu, pozitívnu reakciu druhej strany. Ale chcem povedať, e, že naozaj budem na tom pracovať. Stretnem sa s ministrom zahraničných vecí onedlho znova a som si istá, že keď tu bude vôľa, tak tu bude aj cesta ako vyplniť toto vakum, lebo ja to za vakum považujem. Uh, to Mr. Uh, Watson, uh, I do not uh, really... Pokiaľ ide o pána Watsona, necelkom rozumiem vašej pripomienke, pokiaľ ide o rozdelenie ostrova, že by to podkopávalo dôveryhodnosť predsedníctva. Pán Watson, ja si, si istá, že iste viete, ja som sa vás snažila iba nájsť. Vrátili ste sa, keď ste počuli vaše mená? Vy iste viete, že aké veľké úsilie naša vláda a vyvinula v zmysle zjednotenia našej krajiny za ostatných 38 rokov. Chcel by som povedať, že to je našou hlavnou prioritou, našim hlavným cieľom zjednotiť našu krajinu. Myslíme si, že toto rozdelenie je nielen nepriateľné, ale že je dokonca takou traumou jazvou na tele našej krajiny a predovšetkým v jej duši. Potrebujeme zjednotiť našu krajinu, ale chceme ju zjednotiť do federálneho zoskupenia, nie do konfederácie dvoch oddelených štátov. A to je jeden z dôvodov, prečo sa nám nepodarilo doposiaľ nájsť zhodu. Takže v tomto zmysle sme v roku 2004 vstúpili do rodiny európskych štátov a celé teritorium našej krajiny vstúpilo do Európskej únie, teda s výnimkou zvrchovaných oblastí, ktoré sú mimo aký. A takto to vlastne nazvali ako to nazvala britská vláda, tie zvrchované jednotky, ale našim cieľom je zjednotiť krajinu a tento náš cieľ bude aj naďalej našim hlavným a kľúčovým cieľom. Pokiaľ ide o partnerstvo premiér, tak tam viete, aké je naše stanovisko, ale chcela by som vedieť, či máte dobré správy z Turecka, že či, keď to spožiadame, či to podporia. Ak budete mať takéto informácie, tak to by bolo pre nás prospešné. Isté viete, že Turecko už blokuje účasť našej republiky vo viacerých organizáciách. Takže v tomto prípade si myslím, že budú pravdepodobne sa držať toho svojho stanoviska aj v tejto oblasti. A pokiaľ ide o pokiaľ ide o ďalšiu otázku, myslím si, že za ostatné mesiace sme našu, naše stanovisko uh, jednoznačne prezentovali. Pokiaľ ten incident, ja som to sledovala od samého začiatku, ja si uvedomujem, čo sa udialo a chcela by som túto príležitosť využiť na to, aby som vysvetlila, vám, ale aj členom tohto, tohto výboru e, okolnosti, za ktorých sa tento incident udial. Pokiaľ ide o toto plavidlo, išlo o plavidlo, ktoré patrilo Ruske, Rusku, opustilo Sankt Peterburg smerom do Iskenderunu. Destinácia tejto lodi od samého začiatku plavby bola, bolo, mes, bolo Iskendalun. Táto loď sa priblížila k Cypru, nevstúpila do prístavu, do Limasu a bolo to mimo našej krajiny, boli tam zlé podmienky a chceli iba natankovať. Keď sme skontrolovali dokumenty tejto lode, tak vlastne destinácia bola Eskendelun. A my sme sa uistili tak zo strany kapitána, ako aj vlastníkov lode, ako aj spravujúcej e, spoločnosti tejto lode a destinácia tejto lode mal byť Iskandalur. A to je vlastne dôvod, Prečo sme my tejto lodi umožnili ďalšiu plavbu? Avšak bohužiaľ táto loď na miesto pôvodnej destinácie išla do Tartusu. Ja by som chcela povedať, že cyperská vláda spustila trestné stíhanie voči kapitánovi tejto lode, voči spoločnosti, tej ruskej spoločnosti, ktorá je majiteľom lode a aj proti spravujúcej spoločnosti na Cypre. A tento prípad sa momentálne nachádza na súde na Cypre. Takže naša krajina v plnej miere dodržiava sankcie OSN. Iste viete, že my sme minulý rok zaplatili veľmi veľa. Prišlo žive 13 mladých ľudí a bolo to narušenie našej dodávok elektriny z toho dôvodu, že my dodržiavame pravidlá, boli to sankcie, ktoré sa nás dotkli, pretože sme skonfiškovali loď, ktorá nelegálnym spôsobom do Sýrie prepravovala zbranie. Takže toto som chcela celkom jasne počiarknúť. Ešte raz sa dúfam, že to takýmto spôsobom bude aj prijaté. pokrytia pána Bajsa, myslím, že som zodpovedal jeho otázku. Regarding the Turkish occupation, of course, uh, Pokiaľ ide o tureckú okupáciu, tam si myslím, že nie je potreba, aby som zopakovala to, čo povedal pani Teocharus. Ide tú situáciu v rámci ktorej si Európska únia uvedomuje okolnosti a je tu celkom jasné stanovisko aj v kontexte tých uznesení, ktoré prijal Európsky parlament a ktoré formou rezolúcií prijali aj Spojené národy OSN. Pokiaľ ide naše vzťahy s Izraelom a pokiaľ ide o spoluprácu medzi Izraelom, Cyprom a Gréckom, Chcem povedať, že vízia Cypru je vízia spolupráce so všetkými susednými krajinami. Pre všetkým, pokiaľ ide o tieto nové oblasti spolupráce, ako je hydrokarbon, uhlovodík, ťažba a využívanie. Na základe americkej geologickej spoločnosti sa odhady pohybujú na úrovni 450 triliónov metrov kubických tohto podzemného plynu a zhruba miliarda ropy, ktorá sa dá týmto spôsobom využiť. Takže táto oblasť si vyžaduje spoluprácu medzi krajinami v celom regióne a to je dôvod, prečo naša krajina začala spolupracovať so všetkými susednými krajinami v tom zmysle, aby sme završili potrebné právne podmienky na vytvorenie rámca takéto spolupráce. Takže spolupracujeme tak s Izraelom, ako aj Egyptom a Libanonom. A je tu priestor aj na ďalšiu spoluprácu s takými krajinami ako Turecko v budúcnosti, za predpokladu, že Turecko umožní zjednotenie našej krajiny alebo nebude stať v ceste zjednotenia našej krajiny a bude sa snažiť urobiť všetko preto, aby celý tento región mal prospech zo spolupráce, z mierovej spolupráce, prospech všetkých krajín v tomto regióne. To je vízia našeho regiónu, ako aj vízia našej krajiny v zmysle pohľadu do budúcnosti. Je tu však ešte viacero iných oblastí možnej spolupráce. Jednou z nich je aj prepojenie Izraelu, Cypru a Grécka a prostredníctvom Grécka vlastne aj z Európou, že by sme tu mali elektrickú sieť a tento projekt už v rámci neho boli rozpracované štúdie a očakávame, že to bude ďalšia oblasť spolupráce. A zároveň sa však aj uberáme smerom spolupráce s našimi ďalšími susedmi v arabskom svete. Takže to je z, môjho, z mojej strany všetko. Ospravedlňujem sa, ak som sa nebola vyjadrila k niektorým z otázok. Ďakujem pekne za pozornosť. Gracias, Ďakujem pekne, pani ministerka. Chcel by som zopakovať to, čo povedali naši kolegovia. Ja vám želám veľa úspechov do vašeho predsedníctva. Ďakujeme za vašu dnešnú za váš dnešný príhovor. A teraz už môžem dať znovu predsednícku stoličku pánovi Brokovi.

Ladies and gentlemen, let's start. Dámy a páni, pozrime sa na bod 21. Ide tu odporúčanie Rade a komisii ohľadne novej dohody medzi Európskou úniou a Ruskom. Slovo dostáva Hanes Svoboda. Ak vás neruším s tou pri konverzácii s mladou dámou, pán predseda má vždy prednosť, takže môžete ma kľudne vyrušiť. Ctení kolegovia, v stručnosti budem prezentovať správu, nebudem hovoriť o všetkých detailoch, pretože máte správu vlastne pred vašimi očami. Začnem všeobecne. Budeme mať partnerstvo s Ruskom, ale ako vieme, to partnerstvo ako také nemá obmedziť našu kritiku vo vzťahu k viacerým negatívnym prvkom Rusku. Dúfame, že sa veci zlepšia postupne a takéto naše očakávanie, že by sa to udialo z roka na rok postupne, tak to sa bohužiaľ doteraz ešte stále neudialo. Takže musíme byť kritickejší, oveľa viac, ako by sme chceli byť s našimi partnermi. Pokiaľ ide o to jadro tohto partnerstva, už v minulosti tu išlo o to, či to bolo strategické partnerstvo, alebo či to nie je strategický partner. Ja si myslím, že by to mal byť strategický partner, pretože my chceme, aby Rusko bol strategickým partnerom, ale podmienky, ktoré by z Rusko robiť strategického partnera, ešte neboli stále splnené, pretože strategický partner musí pri nášať so sebou určité spoločné prvky a ciele, ktoré doposiaľ neboli splnené. Takže budeme sa musieť snažiť nájsť určité formulácie v tom zmysle, že chceme, aby Rusko bolo strategickým partnerom, ale doposiaľ tie podmienky ešte stále neboli naplnené a to je vlastne aj dôvod alebo zmysel tejto zmluvy. Pokiaľ ide o rokovania, nechcem hovoriť o detailoch podľa mojich informácií, od tých ľudí, ktorí na týchto rokovaniach sú zúčastnení, tak bol zaznamenaný určitý vývin, ale tento doposiaľ ešte stále nebol nejaký významný, skôr menší a sú tu ešte otvorené otázky v mnohých oblastiach. Opätovne demokratické princípy musia byť začlenené. Nemôžeme mať takúto dohodu s Ruskom, ktorá by sa týkala iba hospodárskych otázok alebo tých otázok, kde tá spolupráca je relatívne ľahká, hladká to je úplne jasné. Ale pri tejto príležitosti možno, že k tomu budeme venovať ešte neskôr, by sme mali celkom jasne povedať, že to, čo sa teraz deje na ohľadne zákona o mimovládnych organizáciách, tak to je jednoducho minimálne pochybné, respektíve negatívne a musíme si uvedomiť, že tieto zmeny sú relatívne čerstvé, takže budeme to musieť s formou kritickej pripomienky vyhodnotenia zapracovať aj do tejto správy. Jedna z nových podmienok samozrejme je tá, že máme členstvo VTO a sú tu ďalšie prvky, viaceré časti tej správy sa vlastne týkajú tohoto členstva VTO, pretože to vlastne prináša so sebou nielen nové členstvo, ale aj nové príležitosti a záväzky vo vzťahu k Rusku. A my by sme to mali celkom jasne zdôrazniť. Rusko sa opätovne snaží poukázať na to, že majú colnú úniu a teda že ten vzťah musí byť medzi ich colnou úniou a Európskou úniou. A toto nie je spôsob, ako chceme my postupovať. My rokujeme s Ruskom a Rusko sa od takéhoto postupu nemôže odchýliť a to posledné štádium, kde by sme mohli začleniť e, rozhovory už aj s toto údiou, to nevylučujeme, ale momentálne hovoríme o vzťahu medzi Ruskom a Európskou úniou a nie o vzťahu medzi Európskou úniou a celnou úniou. Predovšetkým, aké to únia s takými krajinami ako Kazachstan a Bielorusko, to pre nás nie je až tak veľmi atraktívne. To by prinieslo so sebou určité redardančné prvky vo vzťahu k nám, pokiaľ ide o politický dialog a spoluprácu, tam by som chcel poukázať na otázku občianskej spoločnosti, a nedostatku reforiem a pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, tak tam vlastne treba opätovne spomenúť aj ten zákon o mimovládnych organizáciách, čo vlastne občianskú spoločnosť ako takú hatí. Za ostatné mesiace, teda polovici tohto roku, sa tu zaznamenal určitý rast občianskej spoločnosti, ale bohužiaľ nebolo to podporné dostatočne zo strany väčšinovej populácie. Že na druhej strane, ak sa pozriem na to, že ako reaguje Rusko, vrátane toho vzťahov s pani Sobčákovou, že policia vstúpi do domov a zoberie peniaze, tak to jednoducho nie je vzťah, ako zaobchádzame s občanskou spoločnosťou. My sme sa tejto problematike mali takto aj venovať. Treba posilniť aj dialog ohľadne ľudských práv s Ruskom, to je integrálna časť ktorékoľvek dohody, ktorú potrebujeme s Ruskom, pretože opätovne tu stále máme tú výhovorku, že síce sú tu porušovania otázok ľudských práv aj v niektorých európskych krajinách, to je síce pravda, ale to nám no, nemôže zabrániť v tom, aby sme boli kladli väčší dôraz na dodržiavanie ľudských práv. Oni môžu síce predkladať určitú kritiku, ale my musíme takisto mať možnosť a spôsob, akým môžeme túto kritiku vyjadriť vo vzťahu k Rusku. Pokiaľ ide o korupciu, aby som to spomenul, to je takisto niečo, kde Rusko by malo ehm, intervenovať v svojom vlastnom záujme oveľa viac, sú to určité problémy, ktoré súvisia s investíciami práve z dôvodu korupcie. Nejde to iba o organizovanú korupciu, ale súvisí to aj s niektorými regionálnymi a miestnymi grémiami. Ale myslím si, že otázka boja proti korupcii musí byť kľúčová. A pokiaľ ide o tie veľké globálne výzvy, tam vieme, čo potrebujeme spraviť. Pokiaľ ide o korupciu a ostatné otázky, tam ide o program modernizácie hospodárstva. Tu máme spoločné stanovisko. Pri tejto modernizácii nie je iba o niečo technické. Toto obsahuje aj dodržiavanie práv, to znamená právneho štátu, a to zo sebou prináša otvorenosť spoločnosti a to obsahuje aj e, občianské práva základné. Takže takúto komplexnú mozaiku musíme mať neustále na pamäti, keď hovoríme o modernizácii hospodárstva. To, že ja, energetika je dôležitá pre nás, to je absolútne kľúčové. Spolupráca v tejto oblasti je dôležitá, ale aj tu treba povedať, že je našim rozhodnutím, že odkiaľ energia k nám prichádza, treba povedať, že Rusko bude ešte dlhý čas dôležitým dodávateľom energie, ale je takisto absolútne kľúčové, že my sa snažíme o diverzifikáciu energetických zdrojov a energetických prepojení a dúfam, že tie vedenia, ktoré boli problematické v minulosti, tak tie jednoducho nás pomkli k tomu, aby sme sa snažili tú diversifikáciu viac zdôrazňovať. A preto aj náš dialog s Ruskom musí byť otvorený a musíme túto otázku aj naďalej podporovať. Takže pokiaľ ide o kompromisné návrhy, na ktorých sme sa dohodli, Myslím, že sa musíme držať tejto jednotnej linii, kde hovoríme, že chceme takéto partnerstvo, chceme, aby Rusko bol strategickým partnerom, ale treba povedať, že podmienky musia byť splnené a ešte stále v Rusku je viacero takých prvkov, bodov, kde sme nezaznamenali dostatočný vývin v prospech nejakej dohody s Európskou úniou, pretože tieto dohody musia sa týkať tak ľudskoprávnej problematiky, ako aj e, otázok týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Znamená, nemôžeme mať nejaké partnerstvo medzi Ruskom a Európskou úniou, keď sú tu také zákony v Rusku ohľadne mimovládnych organizácií, organizácií, ktoré spolupracujú s Európskou úniou, ktoré im jednoducho bránia v práci. Každý z nás, ktorý má kontakty s takýmito mimovládnymi organizáciami, či už v Európe, alebo z Ruska, alebo kde sú také prepojenia na Rusku, tak si uvedomujeme všetci, že aká ich práca je pre nás všetkých veľmi dôležitá a e, kľúčová a to je nejaká legislatíva v Rusku nemôže tomu zabrániť. Vieme, že oni sa o takéto zabrány neusilujú stále a my musíme na to vždy poukazovať a musíme to odmietnúť. A musíme celkom jasne povedať, že partnerstvo so sebou prináša aj takú dimenziu, ako je rešpektovanie občianskej spoločno- spoločnosti, mimovládnych organizácií, ktoré robia pozitívnu prácu v zmysle privodenia pozitívnych zmien aj v Rusku. Takže treba povedať, že táto správa ako taká nie je už hlavne pozitívna, ale ako viem e, zo strany e, negociátorov ešte stále sa nachádzame iba v tých počiatočných štádiách rokovaní a ja som v tejto oblasti skutočne pozitívny, pokiaľ do také oblasti ako liberalizáciu víz, ale e, doposiaľ tie odpovede opätovné reakcie z Ruska neboli mm, presvedčivé a preto sa musíme snažiť nájsť určitú vyváženosť. Ďakujem pekne, pán predseda, za mne udelený čas na túto prezentáciu. Teraz som pripravený reagovať na akýkoľvek druhý pripomienok v rámci diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Svoboda. A teraz sa dostane k slovu pani Omen Reuten, ktoré je tieňou spravodajkyňou EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, ja by som sa chcela pánovi Svobodovi v prvom rade poďakovať, poďakovať za návrh tohto uznesenia, ktorý ja považujem za správny, kompletný a aj pokiaľ ide o štruktúru, ktorú na toto uznesenie si pozvolil. zvolil, som s ňou uzrozumená. Dúfam, že sa nám podarí tento text formula tak, aby bol vystižný, jasný. To bude závisieť aj spolupráce medzi správdajcom a tými správdajcami. Pán predseda, je najvyšší čas, aby sme vytvorili komplexný rámec, pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom, pretože za ostatné roky naša spolupráca zaznamenala tak veľa pozitívneho, ako aj veľa negatívneho, avšak treba povedať, že sme zaznamenali, že strategické partnerstvo, o ktoré sa spoločne usilujeme, nebude jednoduchou výzvou. Momentálne rokujeme už 5 rokov, aby sme dosiahli novú dohodu, ktoré by mala trvať 5 rokov, ale zdá sa, že sa nedostávame vpred dostatočne rýchlo. Vy ste sa k tomu eh, vyjadrili, poukázali ste na to a myslím si, že tento proces celý by mal byť urýchlený. Ak by sa nám to nepodarilo, tak budeme musieť povedať, že jednoducho sa nepohneme dopredu. Nová dohoda musí byť zacielená a zameraná na budúcnosť Rusko je našim najväčším susedom. Potrebujeme ambicióznu agendu. Ja poznám ruských kolegov, oni chcú mať všetko vždy detailne vysporiadané, naplánované a častokrát tu postrádame nejaké jasné dohody, ktoré by sa potom mali dodržiavať. Jeden prvok je však pri akékoľvek dohode s Ruskom pre mňa kľúčový a to je terminus reciprocity vzájomnosti. Tento prvok musí byť kľúčový, pretože sa nám nepodarí nič inak. Dosiahnuť Duma e, nedávno podporila dohodu z VTO, to znamená, Európania môžu sa e, nejako držať alebo vychádzať z takýchto dohôd, ktoré má teraz Rusko z VTO. My chceme také dohody, ktoré by sa týkali nielen obchodu. Pán Landsbergis, prosím vás, zobuďte sa, pán Landsbergis. Halo. Pravdepodobne sa zaoberá momentálne niečím iným. Takže tieto dohody by sa nemali týkať iba hospodárstva a obchodu. To musí ísť aj ďalej. To znamená nielen hospodárstvo, obchod a energia. Je veľmi dôležité, aby sme tam mohli vniesť demokratické princípy, naše hodnoty, otázky právneho štátu a ľudských práv, všetkým právny štát, to je predpoklad na dobrú hospodárskú spoluprácu. A nakoniec to, čo povedal aj pán Svoboda, otázka energie, energetiky, to je takisto dôležitá téma a zohráva kľúčovú úlohu. Avšak napadla mi tu jedna vec. E, ten energetický manifest sa však neuvádza. Tento výraz sa v správe už nepoužíva. A ešte konkrétne pripomienky. Hovorí sa tu o benchmarkoch, takejto dohode o pričlenení. Znamená to, že my takúto asociačnú dohodu potrebujeme, alebo vychádzame z dohody o partnerstve. Nech je tomu už akokoľvek, musíme si zvoliť bilaterálny kurz. A pokiaľ ide o colnú úniu, a mám tu určité pochybnosti. Zvolili ste tu určité formulácie. Povedali ste, že ak Rusko pôjde do colnej únie s Kazachstanom a Bieloruskom, tak to bezprostredne nemôže byť nanútené aj nám. To musíme jednoducho konkrétne preskúmať. Pán Svoboda na niektorých miestach textu poukazuje na termín medzinárodných záväzkov. Myslím si, že Rusko musí jednoducho dodržiavať medzinárodné dohody ako súčasť Bezpečnostnej rady OSN. Ide tu predovšetkým o zodpovednosť a to musíme Rusom jasne povedať. Takže to sú z mojej strany niektoré také pripomienky a v spolupráci s vami sa budeme snažiť um, ten text kde tu doladiť, priostriť a spoločne sa budeme snažiť tento text formulovať čo možno najvýstižnejšie. Politická skupina EPP by s vami chcela v tejto oblasti spolupracovať, aby sme dospeli k celkom jasnému, stručnému, výstižnému textu, ktorý by mohol podporiť potom celý parlament a ktorý by vlastne potom celkom jasne vyjadril to, ako chceme mať túto dohodu. Ďakujem pekne, aby som chcel pani Omrotenová poukázať na to, že poslanci tu majú právo si aj pospať. A teraz zostane slovo pani Ojuland. Ďakujem. A ja chcem povedať pár slov o veľmi dobrom východisku. Myslím, že je to dobrý návrh komplexný. Sú tam tie najdôležitejšie body, ktoré by mali byť v bilaterálnej spolupráci s Ruskom. A myslím, že je veľmi dôležité spomenúť tu, že Rusko nie je len našim partnerom, je členom Rady Európy, OBS e, s určitými povinnosťami, ktoré prijali, keď vstúpili do organizácie, najmä do Rady Európy. Takže niekoľko pripomienok. Nechcem zachádzať do príliš mnoho podrobností, ale čo sa týka občianskej spoločnosti, hovorili ste o obmedzeniach e, v legislatíve v Rusku, čo sa týka občianskej spoločnosti. Áno, to je pravda. A je to stále väčšou prekážkou voľného zhromažďovania sa um, organizo- teda organizácií v Rusku a spolu s kolegami tieňovými správodajcami sa často stretávame so zástupcami občianskej spoločnosti, opozície a oni vedia uviezť množstvo mm, príkladov, problémov v tejto oblasti. A napríklad e, ja sama som zistila, že tá, to obmedzovanie občianskej spoločnosti vychádza nielen z legislatívy, ale aj z veľmi silnej propagandy proti organizáciám občianskej spoločnosti spoločnosti, ktoré sú označované za západných špionov, čo naozaj teda je iritujúce. Pre mňa je to veľmi ťažko pochopiteľné, ako takáto propaganda e, vlastne za, za akým účelom? Čomu to slúži? Kremelským orgánom. Veľmi súhlasím s tým, čo ste povedali o liberalizácii víz. E, teda bezvizový, krátkodobý cestovný styk. To je dôležité nielen pre občianskú spoločnosť, nielen pre študentov, ale takisto je to dôležité aj pre podnikateľov. Ehm, Rusko vstupuje do VTO, takže mali by sme byť schopní pracovať aj v tejto oblasti ehm, veľmi úzko s Ruskom, aby sme sa čo najrychlejšie dopracovali k realizácii cestovnej mapy, tak ako bola dohodnutá medzi EU a Ruskom. A hovorím to preto, že ja sama vidím, že stále viac predstaviteľov podnikateľskej sféry z Ruska chcú prísť do Európy, chcú e, svoje podnikanie šíriť aj mimo Ruska, potrebujú teda uh, takúto slobodu podnikať, e, cestovať často do krajín EÚ a myslím, že tieto vízové obmedzenia to je do určitej miery prekážka v bilaterálnych vzťahoch. A naozaj myslím bilaterálne vzťahy s občianskou spoločnosťou, s ruskými obyvateľmi, podnikateľmi. Tretia pripomienka sa týka korupcie, čo sa tu v krátkosti spomína, ale chcela by som to vidieť v súvislosti s pristúpením alebo vstúpením Ruska do VTO. Vieme, že teda aspoň od našich partnerov z občianskej spoločnosti, z opozície, z podnikateľských kruhov. Vieme, že korupcia ako taká je veľmi úzko spätá s režimom Kremla a nemôžeme predtým zatvárať oči. A preto vstup Ruska do VTO e, po, u, po, pomôže aj týmto korumpovaným podnikom e, v Rusku v podnikaní na západe so západom a myslím, že my by sme sa mohli ešte jasnejšie vyjadriť v tejto súvislosti, no, teda vstupu Ruska do VTO e a korupcie. Vieme to z tlače, vieme to z, teda od kolegov zo skupiny. Vieme, že tieto špinavé peniaze sa hýbu aj v našich krajinách, že sa skupujú aktíva, reality, a tak ďalej, nehnuteľnosti. No a myslím, že treba sa tomu venovať. Nie je samozrejme v našom záujme, aby sa takéto niečo dialo. A nie je to v záujme bežných Rusov. Takže toľko sú moje krátke pripomienky a teším sa na úzkú spoluprácu s vami, s tieňovými spravodajcami a myslím, že v končnom úsledku budeme mať veľmi dobrú správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Slovo má pán Šulc. Je dobré, že tu máme návrh správy. Za to ďakujem spravodajcovi a dúfam, že v priebehu rokovaní sa dopracujeme k spoločnému menovateľovi, pretože ja vaše zásadné hodnotenie nezdielam, že sú tu nejaké malé pokroky v spolupráci vo vzťahu medzi EÚ a Ruskom. Myslím, že skôr e, sú tu kroky späť a dosť podstatné. A rád by som to aj odôvodnil. Nemáme strategické partnerstvo, naďalej sme veľmi od toho vzdialení a nemáme ani partnerstvo bezpečnosti. Spomeniem len slovo Sýria ukazuje sa, že naozaj sa diametrálne odlišujeme. Rusko momentálne je spolupáchateľom v tomto e, konflikte, je spolupáchateľom týchto vražd a teroru tým, že dodávajú zbrania, majú deštruktívny postoj v sírskom konflikte. A myslím, že viac ani nemusím k tomu povedať. To isté sa týka e, jadrového konfliktu s Iránom. Ani tam nemáme žiadne strategické partnerstvo. E, to isté platí Eh, na tú ponuku podielať sa na eh, protiraketovom štíte. Eh, teda nevidím, že by Rusko sa nejako strategicky, partnersky k tomu stávalo, napríklad rozmiestneniu týchto vecí v Kaliningrade. naozaj nesmie to byť nejaký, nejaké prepojenie na studenú vojnu. To je jedna vec. Druhá vec, Nemôže tu byť žiadna perspektíva, e, že sa budú viesť rokovania smerom k colnej únii. To je nesprávne. Putin hovorí o nejakej euroazijskej únii, ale Rusko doteraz vždy zdôrazňovalo, že si praje nejaké špeciálne postavenie, že nechce sa zaradiť do programu východného partnerstva. o nich si nárokujú ako veľmoc špeciálne postavenie, chcú takto rokovať z EÚ, takže to je skutočne veľmi priehľadný trik Putina, že v budúcnosti chce byť ochotný rokovať o nejakej euroazijskej únii, čiže nebudeme už hovoriť s, Luka, s Lukašenkom, s Bieloruskom, k ním sa už vôbec nedostaneme, pretože e, tie rozhovory budú medzi EÚ a Euroazijskou úniou. No ale to je princíp proste luja panuj, to nemôžeme dopustiť, mm, že by EÚ rukovala s nejakou euroazijskou e, úniou a že tam by Rusko potom nejak separátne rokovalo. To by sme mali naozaj prehliadnúť. No a ďalej, e, obavy protestujúcich v decembri, v januári a v ďalších mesiacoch, že občianske slobody budú obmedzené, tie sa plne potvrdili. Naďalej je tu nelegitímna duma, ktorá v zrychlených konaniach presadzuje reštriktívne zákony, napríklad obmedzovanie práva na zhromažďovanie, práva na demonstrácie. Teraz o mm, zákon o mimovládnych organizáciách v piatok bolo prvé čítanie, tento týždeň druhé, tretie čítanie. No to si musíte najprv predstaviť. Takáto stigmatizácia ako agenti alebo nejaké zahraničné mm, prvky, to je, to je vážne a takisto ten poslanec, ktorý to predniesol v Dume, hovoril, že E, napríklad pokiaľ išlo voľby do Dumy, tak e, došlo k poškodeniu mena Ruska. Mysleli na organizáciu Kolos, ale um, pravda je taká, že táto organizácia viackrát žiadala o peniaze na prácu v Rusku, lenže tieto mimovládne organizácie vo vlastnej krajine nie sú podporované, nie sú financované a preto sú odkazané na zahraničné prostriedky a rovnako sa to týka aj podpory e, zo strany EÚ. A to isté platí aj pre zákon o internete, ktorý sa pripravuje. Čiže to sú zákony proti verejnosti, ktorá tu e, sa dáva dokopy e, a opäť sa to má nejako obmedziť a to e, s podrúžkom nejakého boja proti pornografie. No ale tá rúska definícia pornografie je asi naozaj veľmi široká. Eh, musíme vyvodiť tu osledky aj z prípadu Maginskina, pretože metódy zastrašovania tie tu naďalej fungujú. Ten prípad samotný nebol vyriešený. Ja pripomínam len toľko, že zástupca šéfredaktora eh, Novej gazety Sergej Sokolov prednedávnom bol unesený a v lese eh, mu generálny prokurátor hrozil Popravo To je neuveriteľný prípad a to ukazuje, že to celé má systém. Tak ako Magnitsky prišiel o život, tak to patrí k tomu zastrašovaniu občianskej spoločnosti a preto ja teda tento optimistický pohľad nezdielam, že sme sa nejak dostali ďalej a myslím, že ten kritický dialog najmä e, musí sa odviať od pravdy, úprimnosti, čestnosti a my si tu proste e, robíme nejaké ilúzie ak eh, hovoríme, že výzvoj v Rusku je pozitívny, pretože bohužiaľ momentálne nie je. Pán Šolc, ďakujem pán predseda. A ja sa chcem poďakovať eh, spravodajcovi za predloženie návrhu správy, ktorý ponúka mnoho námetov na spoločnú diskusiu a na zamyslenie. Pani Umen povedala, že strategické partnerstvo sa nedá dosiahnuť tak rýchlo a že nedosahujeme až také veľké pokroky a myslím, že v súvislosti s predloženým návrhom správy potom vyvstáva otázka, prečo nie? A naozaj v tomto návrhu vidím aj určité odpovede na tú otázku, prečo nie. Bude E, spravodajca poukazuje na to, že Európska únia naďalej je angažovaná v rozvíjaní vzťahov a prehlbovaní vzťahov s Ruskom na základe spoločných záujmov a záväzkov dodržiavať všeobecné hodnoty a princípy. Myslím si, že s tým všetci súhlasíme, ale Ďalej, nedostatočne definujeme naše vlastné e, partnerstvo, či už to má byť strategické, rozsiahle, alebo nejaké orientované na budúcnosť, udržateľné, pravdepodobne všetko dohromady. A nie je to dostatočne definované na to, aby aj ten bilaterálny vzťah medzi EÚ a Ruskom bolo týmto zásadne e, teda bol týmto zásadne ovplyvnený. To považujem za veľmi dôležité, pretože iba v dvoch ďalších bodoch, v bode M a bode O, sa potom spomína, že kde sú možné spoločné záujmy. Poprvé, e, globálne výzvy, nešírenie zbraní, boj proti terorizmu, mierové riešenie sporov a konfliktov, bezpečnosť energetických dodávok, arktická dimenzia, klimatická zmena, znižovanie chudoby a v bode O sa ešte spomína stabilita politická a ekonomická spolupráca a rozvoj. Mali by to byť vlastne odporúčania pre komisiu a radu a zahraničnú službu, e, ale to, čo to má vlastne znamenať v tých bilaterálnych vzťahoch. Takže myslím, že musíme tú prácu na návrhu ešte prehlbiť, rozšíriť. E, samozrejme, e, musíme byť prísni, zameraní presne na cieľ, na nejaký rokovací mandát, ako pokračovať v rokovaniach. Ja súhlasím so spravodajcom, áno, Ruská federácia je partner v rozhovoroch a nie je to colná únia. Zároveň však si myslím, že musíme jasne poukázať na to, že očakávame od Ruskej federácie ako partnera v rokovaniach, že svoj vzťah k colnej únii alebo k Eurázijskej únii, o ktorej hovoril kolega Šulc, si zadefinuje, pretože až z dôsledného pochopenia eh, budúcich partnerských vzťahov sa ukáže, aké vzájmy, aké spoločné e, body môžeme ďalej rozvíjať. Chýba mi tu jedna oblasť úplne, to je kultúra, veda, výskum a tak ďalej. Myslím, že aj tu treba jasne povedať, že či to je oblasť, kde chceme pokročiť v tom strategickom partnerstve a si považujem za dôležité, čo povedal pán kolega Šulc. Aj spravodajca to na úvod povedal, že treba doplniť a kritika toho zákona o mimovládnych organizáciách, o vyjednávaní. To musí byť jasné, pretože potom z toho bude jasná aj naša kritika právnych vykonávacích predpisov pre ľudské práva v rámci Ruskej federácie. My chceme jasnosť, my chceme presnosť, dôveru ľudí v Ruskej federácii, vo vlastnú justíciu. To chceme podporiť, vytvoriť, rozvíjať. Takže teším sa na spoluprácu s kolegom, spravodajcom a myslím, že v závere sa dopracujeme k veľmi vyváženej správe. A pani Verdie má slovo. Možno, že by sme mohli byť stručnejší, lebo inak e, nám do, vyprší čas. Takže nech sa páči, máte dve minúty. No, škoda. Ja som chcela hovoriť trošku dlhšie, no ale čo sa dá robiť? Áno, v prvom rade by som chcela vyjadriť vďaku spravodajcovi. Pán Svoboda naozaj urobil vynikajúci kus práce. A môžem vyjadriť e, Ehm, teda podporu, pretože som, teda očakávam nejakých tisíc až 5000 pozmeňovacích návrhov k vašej správe podľa toho, čo som tu dnes počula. Takže v prvom rade ako navrhovateľka pre medzinárodný obchod chcem povedať, že ehm, v tejto správe No asi tiež dám nejaké pozmeňovacie návrhy, ale naozaj musíme tu mať právne záväznú dohodu o obchode a investíciách. Potrebujeme to podpísať s Ruskom. Ja som bola spravodajkynia v INTA pre drevo a suroviny a naozaj vidím tam mnohé problémy, ktoré pretrvávajú. A takisto falšovanie produktov. To je tiež veľká téma v Rusku, podobne ako práva duševného vlastníctva. To sú otázky, z medzinárodného obchodu. No a e, sú tu aj nevyriešené otázky týkajúce sa energetických dodávok do Českej republiky, Polska, Slovenska, Pobalských republik. A takisto, keď mám len tieto dve minúty, musím veľmi stručne to načrtnúť. Myslím, že musíme zobrať do úvahy rôzne vnímanie histórie a navrhujem takisto nejakú trvalú diskusnú skupinu o histórii. Je to dôležité aj pre dnešok, aj pre budúcnosť. Chcem povedať pár slov o vízach. Ja nie som taká optimistická ako kolegyňa Ojuland, pokiaľ ide o víza. Myslím, že v prvom rade treba posúdiť režim liberalizácie víz, tak ako funguje teraz. E, našu pozíciu tu nejak nevidím musíme sa pozrieť na to, čo je v prvom rade dobré pre nás. A keď sa na to pozriem, tak viem, čo sú ruskí obchodníci. To je veľmi zaujímavá skupina a neviem, či bezvizový styk pre túto skupinu tzv. ruských podnikateľov by bolo niečo pre Európu dobré. Takže e, musíme sa nad tým zamyslieť, požiadať komisiu, aby preskúmala, že čo tieto prvé roky takéhoto zjednodušeného vízového režimu priniesli. Na mňa veľký dojem urobil pán kolega Werner Schulz, ktorý eh, bol so mnou eh, v Rusku na delegácii, navštívi delegácie a naozaj môžem súhlasiť s tým, čo on tam povedal. A hovorím opäť o teda vízach. Musíme tento bezvízový režim zvažovať pre celý región, nielen pre Rusko. Bolo by veľmi zlou praxou, keby sme opakovali niečo také ako s Abcházskom a Južným Oseckom, kde Rusko malo takýto režim, ale Gruzinsko nie. A to vytváralo problémy. A v tomto prípade, keď hovoríme o bezvízovom režime, tak musíme zobrať aj toto do úvahy. No a Hannes povedal, že správa asi nie je až taká pozitívna, ako by ste si to priali. Ja ešte jednu vetu. E, myslím, že musíme byť objektívni. Nemôžeme tu mať dvojitý meter a musíme k Rusku pristupovať s rovnakými štandardmi ako ku Gruzinsku a Azerbajdžanu, pretože ľudské práva a ich zhoršovanie to je úplne zrejme v Rusku a jediná nádej je, že mm, aj nejaké demokratické sily e, teda sa posilnia. To je všetko, čo môžem povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem uh, kolegovi Svobodovi za vypracovanie tohto návrhu. Ako ste povedali, povaha partnerstva je otvorená a podmienky uh, strategického partnerstva ešte neboli naplnené. Myslím, že to je základné východisko nášho uznesenia. A ako sa to už spomínalo, sú tu reminiscencie na studenú vojnu v konečnom dôsledku v tomto správaní. No, jedna otázka pre mňa z prvej strany je teda veľké B, kde sa uvádza, že EÚ a Rusko sú ekonomicky a politicky prepojené. Ja mám určité pochybnosti o politickom prepojení. Naše politické systémy sú veľmi odlišné, čiže politické by sa dalo vnímať trošku inak a možno by bolo ľahšie to je radšej ne, ne, nespomenúť. A druhá vec je, že asi by sme mali byť konkrétnejší, pokiaľ ide o pojem organizácia, lebo je to určité opakovanie e, tej perestrojky spred 25 rokov. E, to bolo vlastne vyjadrením absolútnej ekonomickej a politickej krízy v Sovjetskom zväze. A teraz reorganizácia je veľmi všeobecný e, pojem a mali by sme sa pokúsiť to viac naplniť nejakým obsahom konkrétnejším tak ako to chápeme my. Páčia sa mi tie proky podmienenosti v tomto návrhu správy. Myslím, že to je základom e, realistického a konštruktívneho vzťahu napríklad v S a T je teda plné dodržiavanie pravidel VTO ako jedna z podmienok potom e, záväzná kapitola o energetike, ľudské práva, dialog o ľudských právach. Ďalšie dohody by mali obsahovať aj klauzuly o ochrane ľudských práv, benchmarky. A napokon by som ešte chcel doplniť dve myšlienky. Prvá sa týka podmienok fungovania západných firiem a investícií v Rusku. Pokiaľ ide o transparentnosť a reciprocitu, pretože toto je priamo prepojené na korupciu a no, výsledkom často býva, že západné firmy musia sa prispôsobiť ruskej situácii musia teda sa podielať na tejto korupcii. No druhý odkaz, ktorý sme mohli vyslať, je, že žiadame Rusko, aby rešpektovalo právo svojich susedov na nezávislé rozhodovanie. Minulý týždeň sme tu hovorili o Gruzínsku, kde sa Rusko veľmi angažuje e, v rozhodovaní týchto susedov. No a jeden z najslabších bodov snáď je Neschopnosť EÚ takmer 4 roky presvedčiť Rusko, aby plne dodržalo dohodu eú rusko z roku 2008 o ukončení vojny v Gruzinsku. E, monitorovacie misie EU ešte stále e, nie sú e, možné na území a to je skutočne ponížením EÚ, ktorá Teda mne je to dôveryhodné potom pre účinnosť našej zahraničnej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, a blahoželám pánovi Svobodovi Samozrejme, Rakúsko, jeho domovská krajina, pred rozšírením o krajiny Strednej a Východnej Európy bola veľmi vynimočným príkladom krajiny, z ktorej Rusko stiahlo svoje vojenské sily. A ja som sa pred pár rokmi raz rozprával s jedným ruským politikom, keď Berlusconi dosť bláznivo hovoril o nejakom dlhodobom e, členstve e, Ruska v EÚ. To bolo asi na nejakej párty. A tento ruský e, politik mi povedal, Rusko nevstupuje do zväzov nejakých iných národov. My si tvoríme vlastné zväzy, ako to teraz aj vidíme, keď vlastne sa snažia e, prilepiť si e, Ukrajinu, Bielorusko, Kazachstan. Ja musím povedať, že vždy som veľmi obdivoval ruskú kultúru, históriu a ruský ľud. Áno, Rusko je strategický partner, tak ako aj Ča- Čína by mohla byť strategickým partnerom na základe spoločných bezpečnostných a obchodných záujmov, napríklad kvarteto OSN, pokiaľ ide o Syriu, Ananov plán, e, Teherán, e, šírenie jadrového potenciálu a tak ďalej. Srbsko, kde je v úrade prezident Nikolič, No a e, samozrejme, Európa potrebuje ruský plyn. No, potom sú tam tie problematické vlastne Južný Kaukaz, e, Sredná Ázia, mm, konkurujú si, pokiaľ ide o rovnaké zájmy. A ja mám ten základný názor, že Rusko má veľmi ambivalentnú a takú vlažnú angažovanosť, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva. Rusko, ako povedala pani Oland e, síce je členom OBSE a v Rade Európy, ale to skôr možno podkopáva dôveryhodnosť týchto organizácií. No a nemám žiadne ilúzie o tom, že Rusko vníma svet veľmi sovietským pohľadom. Eh, nejakých silových politík, kde sa veľmi mali význam, napríklad nejakým spoločným hodnotám, ktoré možno zdieľajú, možno nezdieľajú so Západom. Ale napriek tomu samozrejme môžeme s Ruskom uh, mať takýto vzťah uh, obchodný a akékoľvek klauzuly súvisiace s demokraciou, ľudskými právami, transparentnosťou, súdnictva a tak ďalej a tak ďalej. To všetko bude vnímané len ako um, také potemkinovské uh, výzdoby, Ehm, no ale asi to iba podpíšu a veľmi rýchlo na to zabudnú, takže nerobím si ilúzie o tom, že Rusko bude rešpektovať nejaké klauzuly o ľudských právach alebo demokracii, e, ktoré podpíše z EÚ. A napriek tomu musíme s nimi obchodovať, potrebujú nás, e, potrebujeme my ich e, v mnohých medzinárodných kontextoch. Ďakujem pekne. Uh, the initial remarks of Mr. Ďakujem pekne. No to úvodné slovo pána Svobodu ma veľmi potešilo. Chcem sa mu poďakovať za jeho dnešné vystúpenie aj za návrh jeho správy. No a mám k tomu samozrejme niekoľko poznámok, ktoré sú podľa mňa mimoriadne dôležité. Ak sme presvedčení, ak veríme v pokrok a ak naozaj našim posledstvom je zlepšiť svet, ak stále veríme v toto, tak nemôžeme skrátka iba počiarkovať strategické partnerstvo s Ruskom, ako povedal pán Svoboda. že toto je taký zväzok z nejakej potreby, nevychádza z nejakých spoločných hodnôt. Lebo takto by sme svet len zhoršili vzhľadom na vojenské intervencie, okupácie a susedských území. A ďalej tu máme blokovanie e, prác OSN, čiže nie je tu snaha zlepšovať, zlepšovať svet. Je tu viacero vecí, napríklad Ačko úvodné ustanovenie, tam sa hovorí o strategickom partnerstve a ja by som to preformuloval, zmiernil aby tam bolo napísané želané strategické partnerstvo. My sme chceli mať strategické partnerstvo s touto krajinou v zásadných otázkach. Pracujeme na tom. Nemôžeme tam uvádzať niečo, čo neexistuje. A potom v Enku, tam máme v zatvorkách uvedenú podporu strategického partnerstva. Ja by som to zase reformuloval podpora pozitívneho partnerstva možno. Nemôžeme ich podporovať samozrejme v negatívach, tam nemôžeme byť jeho partnermi. A potom ešte mierové riešenie konfliktov. Tam partnerstvo nie je. Lebo Rusko nemá záujem o mierové riešenie konfliktov, o riešenie konfliktov mierovou cestou, či už na Kakaze alebo inde. Čiže medzinárodný mier by mal byť našim spoločným cieľom, našou spoločnou úlohou nás a Ruska. Ale žiaľ to tak nie je. Čiže Takže my by sme mali vyzývať v tomto dokumente, a to tam zatiaľ nie je, je to implementácia dohody EU-Rusko, o vrátení sa k stavu predvojnového z roku 2008. Toto nikdy nebolo implementované. Čiže pozícia EÚ Napadá na teraz našou lavicou, pokiaľ ide o ruskom okupované územia. Takýto problém existuje a nemôžeme o ňom mlčať. Je to otázka našej dôveryhodnosti. A potom investičná a banková politika, spravodlivosť teraz, do budúcna, nepoužívanie hospodárskej spolupráce ako politickej zbranie na znovu získanie dominácie, Ešte môžeme nejaké pozmeňovacie návrhy pripraviť a ja som si istý, že mnohí aj takéto návrhy pripravíme. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi Svobodovi za naozaj solidný návrh, z ktorého môžeme v našich prácach vychádzať. On je trošku optimistickejší než my, pokiaľ ide o našich ruských partnerov. Nemalo by ísť iba o nejakú technickú modernizáciu, ale o modernizáciu celej spoločnosti. Aby sme naozaj mali strategické rokovania. A pred dvoma rokmi to však vyzeralo celkom optimisticky, ale teraz vidím, že sa to vyvíja iným smerom alebo pomalšie. Čiže strategické otázky tam sme rozdelení. Ja som sa stručne pozrel na ten text zákona tam sa hovorí o mm, zahraničných agentoch. To je ten e, zákon, ktorý prešiel v prvom čítaní v Dume. No a tam sa uvádza, respektíve takto tento zákon vôbec nezpovedá našmu pohľadu na to, ako má fungovať slobodná spoločnosť. Ak tento text e, e, zostane nezmenený, ak tento zákon naozaj bude platiť, tak to povede k ďalšej polarizácii rúskej spoločnosti. Tieto osoby sa samozrejme nebudú registrovať ako zahraniční agenti a keď to neurobia, tak budú sankcionované. Aspoň teda tak sa to uvádza v tom zákone, tak som to ja odtiaľ vyčítal. Ja súhlasím s kolegyňou Omen Rauten v tom, že táto správa by mala byť stručná, mm, Nemôžeme do každej správy vypisovať celý katalóg vecí, ktoré nie sú podstatné z hľadiska danej správy. Musíme sa koncentrovať na strategické témy, na veci, ktoré sú podstatné pre strategické partnerstvo. Neuvádzajme tam, prosím, veci, ktoré nemajú s tým nič dočinenia. Napríklad ľudské práva a podobne. Ja by som bol za to, aby sme pracovali takýmto konštruktívnym spôsobom. Ďakujem pekne. Ďalší ročník. Respektíve pán Barzda hovorí bez mikrofónu, takže nevieme, čo hovorí. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm... Ďakujeme pekne, pán predseda. Hovorí zastupca SOVČ. Rád by som vám povedal stručne, ako vyzerá stav rokovaní o tej dohode. Chceme naozaj komplexnú, ambicióznu novú dohodu. Dosiahli sme pokrok vo viacerých oblastiach ale je tu jedna veľmi dôležitá časť, kde sa nám nepodarilo dosiahnuť taký pokrok, aký chceme a toto je kapitola o obchode a investíciách a do toho samozrejme spada aj dohoda o tom, ako mm, riešiť energetické otázky. Čiže potrebujeme túto kapitola by bola robustná a chceme mať naozaj takú dohodu, ktorá bude pokrývať všetky oblasti vzťahov s Ruskom. V našich diskusiách s Rusmi sme si všimli, že prvým dôležitým krokom vpred že takýto krok sa udial e, tým, e, že e, prijala dneska Duma podstatný dokument, ale pokiaľ ide o naše vzťahy s Ruskom, musíme zájsť nad tento rámec Rusko momentálne tvrdí, že mnohé kompetencie prešli na colnú úniu a že nemôžu e, zajsť na rámec e, tých záväzkov, ktoré prijali pri vstupe do VTO. My musíme s Ruskom teda spolupracovať, e, aby sme sa pohli vpred v tejto veľmi kľúčovej oblasti. My sme našim partnerom aj na najvyššej úrovni na samite povedali, že my chceme, um, alebo náš mandát je vypracovať dohodu s Ruskom a nie s celnou úniou, takže um, snažíme sa túto dohodu nejakým spôsobom sfinalizovať. Ďalej by som raz dôraznila dôležitosť ľudských práv a občianskej spoločnosti v našich bilaterálnych vzťahoch. Mali sme možnosť o tom dnes hovoriť v tejto snemovni e, s ruskou parlamentnou skupinou a pokiaľ ide o priestor, ktorý má k dispozícii občianská spoločnosť, tento sa scvrkáva e, kvôli tým zákonom, ktoré už boli prijaté alebo sa plánujú. Mne napríklad zákon o mimovládnej organizácii, ktorý sa tu už spomínal, ale musím povedať, že vysoká predstaviteľka vyjadrila svoje obavy vo vyhláseniach aj k prijatej legislatíve, vrátane toho spomínaného zákona o mimovládkach. A my sme v kontakte so zastupcami ako vlády, tak aj Dumy, pokiaľ ide o tie rôzne problémy alebo veci, ktoré my vnímame ako problematické v prípade implementácie tohto zákona. Myslím, že to by mohlo byť všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Pán Svoboda by ešte mohol sa vyjadriť. Áno, ďakujem. Pokúsim sa byť stručný. Moje stanovisko chcem povedať naozaj veľmi jasne. Máme existujúcu dohodu a teraz bude nová dohoda. A keď takú dohodu uzatvárame, tak táto, hodnota, táto dohoda musí mať pridanú hodnotu. Inak to nemá zmysel. Ja si nemyslím, že by sme mali mať dohodu za každých okolností, novú dohodu. Ak takáto dohoda nová má byť, musí mať pridanú hodnotu. Ďalšia vec, ja som jasne povedal, že momentálne nie sú splnené podmienky pre strategické partnerstvo. Áno, môžeme to mohli ešte nejako jasnejšie naformulovať, ako spomínal pán Landsbergis. My chceme strategické partnerstvo, ale momentálne existuje viacero podmienok, ktoré nie sú splnené a ja si myslím, že toto by sme mali jasne v texte uviesť. A ešte niekoľké, niekoľko detálnych otázok. Asociačná dohoda, to, že to tam je uvedené, to je chyba. Kolegyňa Rauter na to právom poukázala, to sa opraví. Prípad Magnický sme vyňali, ja som ho tam chcel mať, mm, ale to vyňatie má svoje výhody, kolega Šulc, preto to tam teraz nie je. Colná únia, aj to bolo jasne povedané, aj v mojej správe. My rokujeme s Ruskom a nie s celnou úniou a to potvrdilo, aj SVČ. Výskum, vzdelávanie, to tam je, pán kolega Šolc. Možno je to tam krátke, krátko uvedené, môžeme to doplniť, víza. Jasné, aká je naša pozícia, že s Ukrajinou a s Gruzínskom musíme zároveň rokovať, aby sme dospeli k uzavretiu. Sú tu určité rokovania. Gruzínsko by mohlo mať riešenie mm, v najbližšej dobe, takže nemáte to prosím ako Rusko izolovanie. Pokiaľ ide o tú politickú e, vzájomnú závislosť, prepojenosť v Bečku, áno, to je potrebné inak naformulovať. Máme hospodárskú spoluprácu a mali by sme mať aj politickú, ale to neznamená, že to momentálne už takto existuje, takže to sa iste dá naformulovať lepšie. Otázka modernizácie. Áno, tam sme to v texte objasnili, že modernizácia, že to nie je iba hospodárska otázka, ale otázka aj politických reforiem. A ja som samozrejme otvorený ďalším poznámkam, ďalším formuláciám, ak nejaké máte. Sem s nimi. My chceme spoluprácu s Ruskom a susedmi ale susedia rozhodujú o tom, v akej forme táto spolupráca má prebieha. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za diskusiu. Som otvorený pozmeňovacím návrhom a rokovaniam s tieňovými spravodajcami. Otázka ľudských práv. Toto je ten signál tým vyjednávačom, otázkami mimovládnych organizácií. To všetko sú veci, ktoré v našom parlamente zohrávajú snaď možno ešte dôležitejšiu úlohu ako v tých rokovaniach samotných. Pre nás je toto dôležité, keď v tejto oblasti nebudú pokroky, investície to nechcem ani spomínať, v texte to máme, tak takáto dohoda pre tento parlament nie je priateľná. A preto si myslím, že je veľmi dôležité nerobiť z toho nejaký katalóg prianí, kde bude napísané všetko možné, či sú to červení alebo čierni a tak ďalej. E, teda tá línia, aká, akej farby bude jedno, ale tí um, vyjednávači musia vedieť, že to je pre nás dôležité, lebo sú tu aj ďalšie dohody, kde sme už museli hlasovať proti a nemalo by sa nám to zdať znova, takže stať znova. Takže kolegyne, kolegovia, my tam chceme e, spísať, vyjednávači, vyjednávajte tak, aby tam tieto veci boli dodržané, inak Európsky parlament nebude súhlasiť. A to je ten signál, to je ten mechanizmus, ktorý môžeme využiť. Nie je to len nejaké odporúčanie alebo nejaké stanovisko, ale je to naozaj jasné stanovenie podmienok, ktoré musia byť splnené, aby sme vôbec súhlasili s takouto dohodou, aby sme sa k takéto dohode dopracovali. A samozrejme, že bolo dobre, keby sme dohodu mali, ale musia si uvedomiť, že nie každá dohoda je lepšia ako žiadna. To je podľa mňa to stanovisko, ktoré som chcel vyjadriť aj v mojom stanovisku a samozrejme čakám na pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz ideme ďalej. Lehota ešte 5. septembra. Pozmeňovacie návrhy. Môžete sa nad tým ešte zamyslieť cez leto. Hlasovať budeme 11.10. Dobre? Teraz 22. Ďakujem pekne, pán Svoboda. 22 otázka. Prípad Magnický. A do problematiky nás uvedie pani Ojuland. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že sme sa všetci zahriali, pokiaľ ide o Rusko, takže ja na to nadviažem. Je dobré ešte dve uznesenia, že o nich hovoríme naraz v rovnakom čase. Tento prípad alebo tento dokument je potrebné vnímať v širšom kontexte, pokiaľ ide o prístup EÚ. Podľa mňa chceme odkázať ruskej strane, že nechceme na území EÚ prani špinavých peňazí, že tu nechceme peniaze z korupcie eh, v investíciách alebo v realitách, že nechceme aby ľudia, ktorí iných zabíjajú, porušujú ľudské práva, nechceme, aby boli v ruskom súdnom systéme, nechceme, aby mm, sa nachádzali na území Európskej únie. V roku 2010, keď Európsky parlament odhlasoval eh, výročnú správu o ľudských právach. Už vtedy sme mali takýto zoznam, magnického zoznam 60 osôb, eh, ktoré boli do tohto prípadu zapojené. My sme mali takýto zoznam, navrhli sme rade, aby začala implementovať vízové e, sankcie a obmedzenia proti týmto 60 osobám, ale bohužiaľ e, k tomu nedošlo. Medzičasom ale sme boli svedkami toho, že korupcia v Ruskej federácii neklesá, naopak sa zosilňuje, porušovanie ľudských práv sa tiež nezastavilo, práve naopak. Čiže pokiaľ ide o rodinu Sergia Magnického, pokiaľ ide o jeho matku a tak ďalej, um, toto sú veci, ktoré neustále pokračujú. Čiže je o tom potrebné znova hovoriť a povedať rade, že by sa malo hovoriť o implementácii vízových sankcií proti týmto osobám, ktoré sú odpovedné za smrť Magnického a miesto toho, aby boli potrestaní, tak e, majú kariérny postup a sú oslavovaní. E, takže je potrebné prijať určité sankcie voči týmto osobám, vrátanie sankcií um, na ich aktíva na území EÚ. Tiež by sme chceli, aby rada vnímala to porušovanie ľudských práv v Rusku, rozmery tohto porušovania vychádzame zo zdokumentovaných e, spolahlivých zdrojov, Reštitívne opatrenia proti tým v, Ľudsku, v Rusku, ktorí porušujú e, ľudské práva. A nezabudeme na to, že v e, kongrese USA sa už odhlasoval v oboch snemovniach v veci akt Magnický a teraz to pôjde do pléna, tak aby Magnický aby toto bolo odhlasované, napríklad pokiaľ ide o zmrazenie aktív e, osôb zapojených do prípadu Magnitsky v amerických bankách. Ja si myslím, že aj banky na území EÚ, ktoré sú partnerskými bankami tých amerických, že by mali implementovať podobné sankcie, teda zmrazenie aktív. Pred dvomi týždňami som bola vo Washingtone, stretla som sa s kolegami v Senáte. Demokrati ako republikáni. A musím povedať, že sme naozaj mm, diskutovali do hĺbky o partnerstve s Ľudskou federáciou, hovorili sme o hodnotách, o spoločných obavách, pokiaľ ide o nás, transatlantických partnerov, z oči voči Rusku. To je všetko z mojej strany. Teším sa na rozprávu a Myslím, že by sme mali do septembra finalizovať tento text a potom sa môžeme na tom na zasadnutí v septembri v AFETE znova pozhovárať. Pán Salafranka, ďakujem pekne, budem stručný. Našim tým spravodajcom je pán Protasievič a poprosil ma, aby som odprezentoval jeho stanovisko, podporuje tento návrh a v ňom obsiahnuté odporúčania. My v zásade súhlasíme s tými podnetmi, ktoré tento návrh obsahuje, ale možno by bolo zaujímavé zohľadniť ešte doplnenie niektorých vecí, konkrétne odsek 1 tam by možno nebolo zlé doplniť nejaké veci. Ide tam o ten súdny prípad a mohli by sme tam uviesť, že by mali všetci eh, vinní eh, skončiť pred spravodlivosťou, že vyzývame príslušné orgány v Rusku, aby reformovali eh, systém justície. A potom vravel, že má ešte náš sa um, určité výhrady k uh, poslednej vete. V oceku 1 tam sa uvádzajú reštriktívne opatrenia, ktoré sa zavádzajú proti oponentom a on hovorí, že by uh, teda to chcel naformulovať konkrétnejším spôsobom, takže on príde s tým textom. No a toto súvisí aj so vzťahmi s Ruskom, s tou debatou, ktorú sme už mali, takže možno by sme mohli, pokiaľ držovanie ľudských práv a základných slobôd, si stanoviť takú určitú podmienku, toto prepojenie medzi tým, čo hovoril pán Svoboda a medzi týmto dokumentom v zmysle konzistencie, koherentnosti našich, našich krokov. Takže toto odporúčanie sa nám zdá logické. Možno by bolo dobre zmeniť poradie, bod 2 predsunúť. To je všetko z mojej strany, pán predseda, v mene pána Protasieviča. Takže toto je stanovisko našej skupiny. Ďakujem. Pán Šulc. Áno, ďakujem pekne Kristine za toto vyzvanie rade konať v prípade Magnicky. Máme tu už dve uznesenia nášho parlamentu k tomuto prípadu, k osobám, eh, ktoré do toho sú eh, zapletené, aby tam boli vízové obmedzenia, ale ešte sa nič nestalo. V tomto sme sa ešte nič neurobilo. A potom európske parlamenty parlamenty európskych krajín sa tiež pridali k tejto výzve. Nie sú to iba Američania, ale aj e, parlamenty európskych krajín. Prípad Magnický nie je nejakou výnimkou, nie je to nič, e, žiadna jednotlivosť, je to len extrémny príklad toho, ako sú ohrozené osoby, ktoré poukazujú na korupciu, bojujú proti korupcii. Možno by sme takéto prípady e, mali na ne poukázať, že to je metodické, že k tomu dochádza. Lebedev napríklad napríklad e, razia v jeho priestoroch, lebo bojoval proti korupcii. Prípad Sokolova, zástupcu šéf-redaktora Novaja Gazeta. Jeho uniesli do lesa a tam generálny prokurátor sa mu vyhrážal popravou, ak nezačne písať tie diskriminačné správy, toto je naozaj neuveriteľné, ale takto situácia vyzerá. Takže prípad Magnický skončil osobitne tragicky, on naozaj bol popravený vo vezení, čiže by sme mali ako Európska únia prijať e, opatrenia. Čakali sme dosť dlho, dosť dlho sme dali ruskej vláde možnosť vyšetriť tieto prípady. Rada pre ľudské práva prezidenta konštatovala, že tu je takéto prepojenie a že úradníci v prípade Magnitsky sa previnili. Rusko neurobilo nič, naopak posthum dokonca zažalovali Magnického, to je naozaj otrasné, čo sa tam deje, takže by sme mali e, túto kapitolu náležite uzavrieť. Ďakujem pekne, pán Kelam. Ďakujem pekne. Ja by som sa rád poďakoval spravodajkyni za túto iniciatívu, naozaj dobre načasovanú. Skôr by som povedal, že už je skôr e, za 5.12, ak nie ešte neskôr, takže musíme niečo urobiť. Za posledné dva roky sa počet e, prípadov porušovania ľudských práv zvyšil, rovnako závažnosť toho porušovania sa zhoršuje, zhoršuje sa korupcia. Čiže Prípad Magnický je dobre zdokumentovaný, preto musíme začať práve týmto prípadom, ale sú tu aj mnohé ďalšie prípady. Toto je snad najmenšia politická vec, ktorú môžeme urobiť a má potenciál pridanej hodnoty. A to pozitívnej pridanej hodnoty, pokiaľ ide o správanie ruskej správy, pokiaľ ide o reformu súdneho systému v zmysle väčšej transparentnosti. Čiže zdravá podmienenosť, ktorú potrebujeme v našich vzťahoch. A ja pevne verím, že budeme nasledovať americký kongres. Ak áno, tak môžeme oveľa lepšie, pozitívne vplývať na správanie ruskej administratívy. Pán Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, aj ja sa chcem poďakovať pani Ojuland za túto iniciatívu. Ja som pôvodne bol skeptický, či to je vôbec potrebné alebo efektívne, ale musím povedať, že som sa priklonil na jej stranu. Toto sa ešte nikdy neudialo v tomto parlamente, púšťame sa do nových vôd, nemáme takúto právnu kompetenciu ehm, stanovovať, či nejakí občania tretich krajín majú mať víza alebo nie. V každom prípade si však myslím, že tento návrh má veľkú symbolickú hodnotu ako taký, taká skúška, aby sme zistili, do akej miery môžeme uh, eh, odkázať Rusku a možno iným krajinám do budúcna, že sme naozaj eh, seriózni, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských eh, práv a základných slobôd. No a v prípade krajiny ako Rusko, veď sme tu už hovorili, ja som trošku spochybňoval, je to krajina, ktorá je súčasťou OBSE a Rady Európy a ja by som veril, že tie teda organizácie majú mechanizmy, ktoré umožnia eh, zásady právneho štátu a fungovanie eh, súdnictva, ale bohužiaľ nie je to tak, evidentne. A chcem sa poďakovať eh, medzinárodnú kampaň, ktorá sa udiala snaha upozorniť e, občanov Ameriky a Európy na prípad Magnický a myslím, že vďaka tejto osobe e, sa tomu venoval kongres, venuje sa tomu aj e, britský parlament, pripravujeme podobnú rezolúciu nezáväznej povahy. Teda nikoho to nebude priamo viazať ale aspoň neoficiálne sa poukáže na tie osoby, ktoré sú na tom magnického zozname. V každom prípade ako politické uznesenie, myslím, že to stojí za to a ja dúfam, že to podporia poslanci naprieč celým politickým spektrom v pléne pretože kým to nebudeme takúto širokú podporu, tak eh, ten politický vplyv nebude taký veľký. Takže dúfajme, že to snemovňa podporí a že konečne Kremel nebude môcť hovoriť, je nám to jedno, že naozaj eh, sa postará o nápravu Medvedev sa chcel vrátiť k prípadu Magnický, prislúbili takúto revíziu aj počas e, Putinovej e, vlády, ale e, zatiaľ ani Magnický, ani jeho rodina sa nedostalo spravodlivosti, takže dúfam, že sa to postupne stane. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som v mene SVČ chcel povedať, že um, tiež sa nám nepáči, eh, že sa nenapreduje v prípade Magnitsky. EU o tom s Ruskom hovorí na rôznych fórach, vrátane najvyššej úrovne. Van Rompuy zaslal pred posledným samitom EU-Rusko list, na túto tému, kde jasne uviedol, že tento prípad je len symbolom, pokiaľ ide o status quo v Ruskej federácii a vyzval prezidenta, aby e, vykonal, uzavrel vyšetrovanie, tiež e, hovoril e, o tej žalobe a o krokoch e, prijatým, e, prijatých e, voči magnického rodine. Takže to prešetrenie sa musí uzavrieť a tí, ktorí sa previnili, sa musia dostať pred súd. Konzultácie o ľudských právach sa plánujú o dva týždne tu v Bruseli. Pokiaľ ide o sankcie, k tomu by som rád povedal toľko, že toto je riešenie poslednej e, možné a že to musí byť v súlade s usmerneniami e, o sankciách, e, ktoré sme prijali práve pre takéto prípady. Predseda žiaľ opakovane bez mikrofónu. Termíny pozmaňovacie návrhy 29. august, 20. septembra bude hlasovanie. Ďakujem pekne, máme posledné stretnutie pred letnými pres- prázdninami a tu ešte máme tri body. Po dohovore so spravodajcami by som navrhoval, že by sme v rámci 15-minútovej krátkej diskusie hovorili o obchodných dohodách s Kolumbiou, Peru a takisto aj o otázke Strednej Ameriky, aby sme mali príležitosť hovoriť o budúcich, budúcim veľvyslancom Európskej únie v Alžírsku. Súhlasíte s tým? Pán Sala Franka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som bol rád, keby sme sa venovali tejto dôležitej téme a predkladám tu dve záležitosti pre spoločnú rozpravu, pretože tu ide o, tej, pretože tu ide o tú istú záležitosť. Jedna z týchto vecí je priamo v kompetencii tohto výboru a druhá záležitosť je zasa v hlavnej zodpovednosti výboru pre medzinárodné záležitosti a my sa k tomu potom vyjadriť iba formou stanoviska. Je veľmi dôležité, aby sme tieto záležitosti vnímali aj v historickom kontexte. Myslím si, že už sa nám podarilo prekonať politický dialog medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou a nastavili sme tu fungovanie vzájomných vrcholných stretnutí. Takže medzi našimi regiónmi. Existujú určité zmluvné vzťahy, ktoré sa v prvej generácii sústredili predovšetkým na rozvoj, potom na technologickú spoluprácu a v tretej generácii sa tieto zmluvy venovali demokratickým záležitostiam, čo je vlastne dôležitý prvok v zmluvách, ktoré Európska únia má s tretimi krajinami. A teraz tu ide o štvrtú generáciu, kde sa snažíme klásť dôraz na reciprocitu, vzájomnosť. A tu by som chcel, pán predseda, zdôrazniť, že tieto zmluvy si kladú za cieľ nastaviť ukončenie jednostranných stimulov, ktoré sme zdôrazňovali a zacielovali predovšetkým na boj proti narkobiznisu. A snažíme sa teraz ponúknuť preferenčný prístup predovšetkým pre výroky z týchto krajín do Európskej únie a takisto vytvárame viacstranný režim porovnaní s tým jednostranným režimom, ktorý už je prekonaný. A okrem týchto dohôd nám ide takisto o to, aby sme tieto vzťahy s takými krajinami ako je Peru, Kolumbia boli vzťahmi, ktoré by vychádzali z recipročných vzťahov. Ako iste viete, kolegovia, jednania, pokiaľ ide o uzatvorenie týchto dohôd, tieto nedospeli k úspešnému koncu a na samite v Madride, ktorý sa uskutočnil v roku 2010, boli tieto zmluvy parafované. Od tejto doby uplynuli už dva roky bez toho, že by bol parlament reagoval, takže sa musíme na týmto pán predseda v Európskom parlamente zamyslieť. Musíme sa zamyslieť neúčinnosťou našich postupov v parlamente a vo všeobecnosti v Európskej únii. Takže, pán predseda, ja by som bol rád, ak by sme sa mohli vyjadriť ja sa môžem k tomuto stanovisku prirodzene vyjadriť, že keď už tu ide o konkrétne postupy, tak sa nám v Európskom parlamente nepodarí zvládnuť všetko. Je tu predsa len ešte systém komisie a rady, kde sa žiada ratifikácia zo strany 27 členských štátov. Ale ja si myslím, že by tu mala prebehnúť diskusia so všetkými politickými skupinami ohľadne tejto dohody a ako spravodajca pre tento návrh, ktorý zašleme do výboru INTA, tak ja sa domnievam, že môj prístup podporiť, ide to prístup, ktorý je pozitívny a mali by sme vyjadriť súhlas s touto dohodou. Tak by vznikli vlastne určité colné výhody pre obe strany a tieto dohody budú výhodné pre našich partnerov v Latinskej Amerike, ale zároveň aj pre nás v Európskej únii. Ja si myslím, že ma podporiť a že budeme spolupracovať. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pani Muniz. Ja by som sa v mene socialistov chcela vyjadriť. Náš Tieňový spravodajca tu dnes nemôže byť, pretože došlo k zmene jeho osobného programu. Takže najprv určité procesné záležitosti. Myslím si, že pokiaľ ide o projednávanie tejto správy v parlamente, tam je tu určitý zmetok, pretože tento výbor vlastne mal spracovať návrh uznesenia a nie priebežnú správu, ako to bolo schválené na konferencii predsedov, pretože priebežná správa mala za cieľ stanoviť podmienky, respektíve doporučenie, pokiaľ ide o stanovenie tejto medzinárodnej zmluvy. A po druhé, došlo tu ešte aj k stretu zájmov, záujmov medzi výbormi INTA, pokiaľ ide o túto záležitosť. Keď hovoríme o Strednej Amerike, my si myslíme, že prednávanie uznesení by malo patriť predovšetkým tejto téme o výboru AFED, pretože ide o našu problematiku. Avšak zároveň treba povedať, že sú to aj prvky medzinárodného obchodu. Takže pokiaľ ide o podstatu celého obchodu, pokiaľ ide o celú túto problematiku, tak by sme sa chceli poďakovať spravodajcovi, pretože máme veľmi dobré východisko pre dosiahnutie cieľov, ktoré si Európska únia stanovila vo vzťahu k Latinskej Amerike. Ide tu o dohodu, ktorú budeme podpisovať s so Strednou Amerikou a na rozdiel od zmluvy o voľnom obchode je tu takisto aj kapitola o politickom dialogu, kde sú obsahnuté viaceré priority vrátania ľudských práv a demokracie. A pán predseda, ja sa ospravedlňujem, ale mohli by ste byť flexibilní ku mne, tak ako ste boli flexibilní ako ostatným poslancom v predchádzajúcich diskusiách. A my sme sa dohodli na jednej minúte a vy už hovoríte dve minúty. Ešte 50 sekúnd hovorí rečnička. Takže toto by, cieľom tejto dohody je vlastne sociálna súdržnosť, regionálna integrácia a je veľmi dôležité, aby Európsky parlament schválil túto správu. A v mene pána Obiusa by som chcela navrhnúť niektoré pozmeňujúce návrhy, predovšetkým pokiaľ ide o ľudské práva a demokraciu a pokiaľ ide o uznanie asymetrie medzi oboma regiónmi, čo je vlastne veľmi dôležité pre socialistickú politickú skupinu v parlamente. Takisto sa chceme zmieniť aj o účasti občanskej spoločnosti. Je dôležité posúdiť lehotu ohľadne predkladania pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o procedúru, proces, tak mali by sme sa držať tých lehôd, ako boli stanovené, hovorí pán Balen, aby sa tento proces neoddialil. Bolo mi povedané, že budem môcť viesť delegáciu ALDE do Kolumbie. Kolumbie, moja kolegyňa Bilde tam bola takisto a ide to o to, aby boli všetci zaangažovaní. A ja by som chcel povedať, že tak ako to je v návrhu stanoviska pána Salafranku, je, že sa tu situácia vyvíja bolo to uvedené už aj v časopise Time pred pár mesiacmi. Ak sa pozriete na to, tak sa to jednoducho zlepšila situácia. Napríklad boj proti kriminalite, boj proti narkobiznisu, aj boj proti nelegálnym organizáciám. Keď sa pozriete na medzinárodné organizácie, tak tieto hodnotia takisto pozitívne, pokiaľ ide udržateľný rozvoj. Takže to už máme. Môžeme teda niečo urobiť. Mohli by sme jednoducho podporiť stanovisko pána Selefranku, dáme to do INTA, dáme to do plenárky a bolo by múdre, ak by sme tam podporili. Ďakujem pekne. Pani Lunáčeková, hovorí pán predseda bez mikrofónu. Ja budem takisto hovoriť po španielsky. Ja vo vzťahu na to, čo povedal pán spravodajca, prekladateľ správy a ostatné politické skupiny, tak naša skupina nepodporuje toto pozitívne hodnotenie analýzy ostatných skupín, pretože sa nám zdá, že ešte stále sa tu kladie príliš veľký dôraz hlavne na obchod a pokiaľ ide o ľudské práva, tak tam sa situácia stále zhoršuje v takých klašasiach ako Peru alebo v Kolumbii, tam je to ešte stále ťažké aj v ostatných častiach Strednej Ameriky. Nezdá sa nám spravodlivé, že by sme postúpili ďalej s touto dohodou. A chcela by som spomenúť iba dva prípady, predovšetkým to, že Euró- sa tu uvádza Európsky parlament, pokiaľ ide o štátnu službu Kolumbie, Belgicko žiada do riešenia tejto situácie Kolumbie nereagovala na toto uznesenie a myslím si, že Európsky parlament by v takomto prípade mal vyjadriť súhlas toto touto dohodou. A potom je tu ešte ďalšia záležitosť, ktorá sa týka, týka Strednej Ameriky. Ja sa v rámci jednej minúty môžem venovať iba málo bodom a pokiaľ ide o do Strednú Ameriku, tak tam navrhujeme takisto liberalizáciu finančných služieb a my vieme, že Panama je miestom, kde dochádza k veľkým daňovým únikom a ja nechápem, prečo by sme mali otvárať dvere v Európskom parlamente keď tu máme finančnú krízu takýmto metodám. To sú tie dva kľúčové aspekty, ktoré e, našu politickú skupinu primeli k tomu, že by sme nepodporili tieto dohody. Ale napriek tomu by som bola rada, ak by sme na jeseň mali viac času, aby sme mohli diskutovať o ďalších prvkoch stanoviska pána Salafranku. Pán Tenok? Ďakujem pekne, pán predseda. Naša politická skupina zdieľa názory EPP a pána Salafranku. My podporujeme obe uznesenia, podporujeme takisto na tieto dohody a pokiaľ ide o mu, tu som navštívil pred pár mesiacmi, bol som prekvapený, že tu jednoducho, že nemáme tam európsku delegáciu. A to je vlastne centrum hospodárskych hospodárskej téme, takže bolo by dobré, ak by sme tam otvorili čo možno najrychlejšie misie a mohli by sme chudobnejších krajinách jednu takúto misiu zatvoriť, pretože Panama by nám skutočne poslúžila. Pokiaľ ide o Peru a Kolumbiu, tak tam podporujeme takisto čo tu bolo navrhované, predovšetkým sú tu zlavi, v našom parlamente, ktorí sú proti takýmto dohodám. Myslím si, že už ich argumenty sú prežitkom. Kolumbia jednoducho zaznamenala veľký progres, pokiaľ ide o otázky ľudských práv a demokracie. Mali by sme to uznať a voľný obchod, ferový obchod, to je dobrá vec a treba to podporiť aj z medzinárodného hľadiska. Máme dobré vzťahy s Mexikom a s Čili, takže toto je súčasť tohto celého, tejto celého tejto celej mozaiky a ja vítam tie odporúčania pána Salafranku, aby sme to jednoducho podporili. Čo možno najskôr. Ďakujem pekne a teraz by som chcel požiadať SVČ, aby to v Paname urobili, čo môže najľutuje, pretože už zo strany britského <laughs> konzervatívca takúto otázku nebudete nikdy počuť. Pán Majer, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pánovi Salafrankovi za jeho správu. Ako iste viete, alebo poznáte názor našej politickej skupiny ohľadne liberalizácie obchodu s Kolumbiou a Peru. My sme proti týmto zmluvám, a to zásadne. V prípade Kolumbie a takisto aj v prípade Peru kvôli nedržiavaným ľudským právam, ale v prípade Kolumbie mm, tu voľný obchod neberie do úvahy asymetrie oboch regiónov. Nejde tu o spravodlivý, vyrovnaný obchod, zvlášť v súčasnej krízovej situácii. Pokiaľ ide o dohodu o pridružení, tak ja už som predtým spracoval správu k tejto problematike v parlamente, ako pán Salofranka vie, pravdepodobne. Tak moje návrhy vtedy neboli celkom akceptované. Ja som hovoril o zraniteľnom vývoji v Strednej Amerike, hovoril som o hrozbách pre demokraciu a takisto som hovoril o účasti občianskej spoločnosti, kde potrebujeme mechanizmy, ktoré nám zabezpečia presadzovanie ľudských práv ochranu životného prostredia. A takisto som žiadal, aby sme mali každý rok v parlamente správu o naplňaní ľudských práv, čo vlastne takisto nebolo akceptované. A v každom prípade, ak by som mal tú možnosť, už končím, pán predseda, tak by som jednoducho pretože pozmeňujúce návrhy, ktoré budú podporovať správu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, ale bez mikrofónu, takže tlmočníci nepočujú. Never do ask Eh, solamente para decir que es un poco paradójico que se acuse a Colombia de falta de avances. Táto situácia je dosť paradoxná. Nemali by sme obviňovať Kolumbiu, keďže nezaznamenávala progres v oblasti ľudských práv, keď sú to aj iné latinskoamerické krajiny, kde situácia je ešte oveľa horšia. Ja tu nebudem nikoho menovať, ale myslím si, že všetci dobre vieme, na koho myslím. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tu niečo urobili smerom vpred. Spojené štáty a Obamová vláda sú dosť, je dosť protekcionistická, napriek tomu podporili dohodu s Kolumbiou o voľnom obchode. Takisto to, čo povedal pán Tenok, je veľmi dôležité, aby krajiny ako napríklad Panama mali silnejší zahrani- silnejšie zahranično-politické vzťahy z EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Pán Salafranka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili k tejto dohode, k správam, ktoré boli predložené. A obsahovo, pán predseda, myslím, že naozaj už zaznelo, že tu boli veľké pokroky v ľudských právach. Myslím, že nemali by sme byť príliš paternalistickí. Mali by sme myslieť na to, čo je dobré pre Európanov a potom by sme mali ostatné prenechať legitimným zástupcom partnerských krajín. Myslím, že tu sa jasne ukázalo, že rôzni zástupcovia občanov sa veľmi pozitívne vyjadrovali k takýmto dohodám a 27 členských štátov to podpísalo, takisto partner v Latinskej Amerike. Ja mám pochopenie, pretože pre niektoré politické skupiny to je možno ťažké. Sú tu určité výhody, nevýhody, ktoré prichádzajú s takýmito dohodami o voľnom obchode. Ja by som stal do popredia výhody a skúsenosti, ktoré doteraz máme s asociačnými dohodami s Mexikom a s Čile, jasne ukazujú, čo v konečnom dôsledku je pozitívny prínos pre obyvateľstvo, rast HDP a tak ďalej. Takže, pán predseda, budem sa uberať týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne pánovi Majerovi za to, že sa konštruktívne k tomu stavia. Už e, v minulosti sme takýto prípad mali a e, zohľadním, čo tu zaznelo a klauzuly o ľudských právach. To sú bilaterálne recipročné klauzuly, takže nemyslím si, že teraz by sme mali urobiť niečo, čo by nejak znevýhodňovalo spoločnosť e, cez mechanizmus klauzuly. Som presvedčený, že konštruktívny a pozitívny dialog je možný. Takže, pán predseda, myslím si, že je dôležité, aby sme si túto tému zachovali. A dokument bol včas rozdaný je s prekladmi 27. Takže to už e, máme dva týždne, takže potom je tu čas na pozmeňovacie návrhy. Naozaj sú tu určité termíny, ktoré treba dodržať, musí to ísť do ďalších výborov, ktoré to musia schváliť. Takže bolo by naozaj dobre, keby sme si mohli dodržať ten eh, naplánovaný harmonogram, 12. pozmeňovacie návrhy. A pani Nunis to povedala, že sa zohľadní aj eh, situácia v iných výboroch. Ja teda vidím to, čo povedalo sa tu v tomto výbore a ďakujem vám veľmi pekne. You have seen the timetable for tabling amendments. Takže harmonogram na podávanie pozmeňovacích návrhov ste videli. Týmto uzatváram túto časť a prejdeme výmene názorov s našim novým veľvyslancom v Alžíri, pán Skyle. Nech sa páči. Also dann bleibe ich doch.